spoločná rozprava, ktorá sa týka absolutória za rozpočtový rok 2014. Máme 53 správ, 8 spravodajcov pani Dlabajová, Šmit, Pirpe, Džonický, Vistensen, pani Makovej, pán Von a pán Marinesku. Rada by som privítala eh, pána Kaldéru, predsedu Európskeho dvora auditorov v tejto rozprave. A teraz dostane hneď slovo prvý, prvá zo spravodajcov, pani Martina Dlabajová. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúci, vážený, vážená pani komisárka, dámy a páni, čaká nás schvalovanie jedného z najdôležitejších dokumentov ktorý sa zameriava na hospodárne so spoločnými zdrojmi na úrovni Európskej únie. Budeme vyjadrovať svoj postoj k tomu, ako Európska komisia v roku 2014 využívala prostriedky, ktoré mala k naplňaniu svojich politik k dispozícii. Proces absolutória sa na programe Európskeho parlamentu objavuje každú jar a spravodajcovia obhajujú svoju správu, predstavujú svoju správu podobne ako tento rok ja. Napriek tomu som sa snažila do tohto rutinného procesu vniesť nové pohľady a námety, a to preto, že nové, nová hospodárska paradigma predstavuje tento rok príležitosť, aby sme urobili isté zmeny v štandardoch kontroly a v hospodárení Európskej komisie. Tieto zmeny nie sú samoučelné, práve naopak. Ich jediným zmyslom je vyhodnotiť, či prostriedky únijného rozpočtu nielen rešpektujú formálne pravidla a pravidla dané legislatívou, ale či prispievajú k skutočným dopadom v hospodárskom živote e, alebo v, vo vývoji v oblasti životného prostredia a spoločnosti EÚ. Či sme schopní alokovať prostriedky do tých oblastí, kde je tento efekt najväčší. Či sme schopní identifikovať nové európske priority, alebo či žijeme stále v zajatí stereotypov uplynulých 10 ročí. A či vôbec vieme tieto efekty merať, hodnotiť a či si vieme zobrať lekciu zo záverov pre nové politické stratégie. Proces e, zmeny smerom k performance culture som venovala celý minulý rok na rad týchto otázok nemôžeme odpovedať kladne, ak chceme byť objektívni. Aj keď hospodársky vývoj a investičné aktivity v Európe sa mierne oživujú, aj keď miera nezamestnanosti sa znižuje, dôsledky krízy ešte neboli úplne prekonané. A práve táto skutočnosť nás opravňuje aj v oblasti rozpočtovej politiky uvažovať inak, najmä preto, aby sme boli schopní čeliť ďalším krízam, ktoré zákonite prídu. Rozpočet Európskej únie by mal byť vybavený takými kontrolnými nástrojmi a mechanizmami, aby nemohlo douži- prichádzať k zneužívaniu európskych prostriedkov. Ale aby bolo možné vyhodnotiť, ako sa vynaložili eurá, každé jedno euro. Posilnenie výkonnosti a zjednodušenie rozpočtu, rozpočtu to nie sme v tom sami v Európskom parlamente, pretože dvor e, auditorov a účtovníkov, e, úloha rady, a ďalšie inštitúcie potvrdili takéto svoje smerovanie, najmä v priebehu holandského predsedníctva. Absolutórium, podľa môjho názoru, musí byť logickým politickým dokumentom, štandardným procesom a nie nástrojom nesystematického pranierovania vyníkov alebo náhodne vybraných a odhalených vyníkov. Sústreďme sa prosím najmä na to, ako identifikovať a opísať prejavy možného nežiaduceho e, nakladania s percentom HDP únie a spoločne hľadajme riešenie východisk z tejto situácie. Iba upútanie pozornosti na niektorých z podozrivých to nemá zmysel bez navrhovaných riešení. Som si vedomá toho, že pri presadzovaní nových prvkov treba hľadať politické kompromisy. Napriek tomu trvám na svojom názore, že absolutórium by malo byť maximálne objektívne, kompetentné a nemalo by sa stať nástrojom politického boja alebo vybavovania si účtov medzi členskými štátmi EÚ. Viem, že praktické zavedenie zmien do zažitých mm, kamenených postupov bude trvať e, mnohé roky, ale keby Európsky parlament nenasledoval tento trend, stal by sa úsilí o rozpočet Európskej únie orientovaný na výkonnosť a výsledok o nie celkom žiaducím prvkom Európskej únie a to si nikto iste nepraje. Všetkým ďakujem za profesionálny prístup, ďakujem môjmu týmu, sekretariatu, tieňovým spravodajcom, účtovnému dvoru, Európskej komisii s e, pani viceprezidentkou Georgievou a vám ďakujem za čo najväčšiu objektivitu pri posudzovaní mojej správy. Ďakujeme. Prechádzame k ďalšiemu spravodajcovi, k absolutóriu, k spravodajkyni pani Šmit. Nech sa páči. Vážené dámy a páni, ako zodpovedná spravodajkynia pre Európsky rozvojový fond je pre mňa je pre dôležité, aby som vyjadrila niektoré dôležité body. Aj tohto roku, ako v minulom roku, sa tu opakujú viaceré body, ktoré v podstate, pretože sa vlastne na rozvoj pomoci veľmi veľa nemení, je správna, dôležitá, my ju potrebujeme a dúfajme, že aj naozaj, aby pomohli ľuďom, ktorí žijú v Afrike, však musím ale povedať, e, žiaľ, že tiež to nie je bez problémov. Kontrola projektov je len obmedzenie efektívna a tu naozaj je treba veľmi potrebné zlepšenie. Chcela by som zdôrazňovať, aby sme nevytvorili len byrokratickú lavínu, pretože existujú už um, kontrolné systémy, ale chýba presadzovanie týchto kontrolných mechanizmov a treba sa poučiť z chýb, reagovať aj na poznatky kontrolného výboru. Príslušný zodpovedný komisár tiež e, aj poukázal na to, že my utečenci, ktorí tiež prišli teraz do EÚ, pochádzajú z Afganistanu, Sýrie a e, tiež e, predpokladá sa, že v najbližšom období prídu prichádzať aj ďalší e, utečenci z ďalších krajín. Preto je potrebné e, prijať možnosť flexibilne využívať prostriedky z tohto fondu a chcela by som poďakovať za to, že bolo poskytnutých takmer 10 miliard prostriedkov, ale nie sú to projekty, ktoré by boli napojené na vedočný finančný rámec, ale sú to projekty, ktoré ktoré možno eh, neboli dostatočne efektívne využité. Takisto už eh, keď by sme keď chceme vyriešiť utečenskú krízu, musíme si uvedomiť, že jednoducho nie je eh, v rozvojom pomoc nejaký darček týmto krajinám, ale je to, má to byť pomoc, ktorá je určená na riešenie vlastne tých príčin, prečo utekajú sem migranti Európska služba pre každú činnosť e, a osobitne európsky e, vyslanci musia viacej sa zaujímať a starať sa o tieto rozvojové projekty, ako napríklad 2018 sa predpokladá 4,2 miliardy a preto e, je treba tieto otázky ešte prehodnotiť a je treba sa predovšetkým poučiť e, z chýb a tu e, by som chcela, aby, aby teda e, to číslo, ktoré som teraz uvedla ako posledné, nebolo uvedené teda v správe do roku 2020 sa dostanú 30 miliard eur, ktoré nebudú v európskom rozpočte, ale budú pochádzať rovno z európskych členských štátov a cez komisiu budú rovno vyslané do Afriky a podobných krajín. Preto e, tu by som chcela aj citovať Federiku Mogherini, ktorá opäť tiež povedala, že to nie je žiaden darček, tá pomoc, ale je to investícia, ktorá si musí nájsť e, dobrých partnerov v Európskej pre Európsku úniu aj Martin Schulz povedal, že musíme e, pokračovať rozvoje pomoci, ale musí byť e, zápojená na dodržiavanie ľudských práv a presadzovanie demokracie. Že nie je možné, aby sme e, poskytli im peniaze a potom utekajú odtiaľ ľudia aj tak k nám. E, čiže, ako som povedala, rozvoj pomoc musí bojovať predovšetkým proti príčinám úteku a chcela by som teda vyzvať všetkých e, kolegov, vyzvať, aby sme postavili rozvoj pomoc na skutočne e, nové podmienky, tak aby to bolo spôsobené na, novú, na súčasnú situáciu a neposielali sme len tak slepo peniaze. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Píper na 4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pre všetkým by som chcela poďakovať aj za spoluprácu medzi tieňovými spravodajcami. Chcel by som poďakovať aj e, administratíve, aj za podporu, dámy a páni, pre náš rozpočet pre vlastnú snemovňu. To je vždy dôležitá téma. E, musí, e, občania očakávajú, že budeme k tomuto pristupovať zodpovedne. Napríklad aj politika pre budovy a podobne sú tu niektoré e, politiky, ktoré sa týkajú modernizovania a podobne. Avšak my nechceme e, plánovať rozširovanie EÚ, ale chceme zlepšiť kvalitatívne to, čo máme a to však musíme byť neustále e, opatrení v tom, keď chce, aby sme si nevytvárali po sebe naše vlastné pamätníky. A musíme vlastne e, zabezpečiť lepšiu účinnosť aj našich projektov a musíme sa bliž, približiť teda k našim občanom. My som ísť dobrým príkladom znamená ísť eh, aj v dobrom čase. Nové eh, podmienky, ktoré tu boli prijaté, eh, sú správne, ale tiež aj by mali byť zbavené akýchkoľvek ideológií Čiže ísť s časom znamená, že reformovať aj našu tlmočníckú službu, jednak čo sa týka technickej výbavy, ale aj e, pracovný čas musí byť efektívnejšie využitý. E, ďalej nemôže teda ďalej, pokiaľ ide o bezpečnosť, je treba naozaj zvýšiť starostlivosť o bezpečnosť tu, ale to neznamená, že by sme teraz mali odovzdať bezpečnosť našich budov do zmluvným firmám a súkromným spoločnostiam. Ďalej Eh, pokiaľ ide o eh, strahovanie odpady, tie niektoré otázky už boli upravené v prípade cateringu, ale tiež momentálne už očakávame eh, schválenie a ukončiť aj rôzne privilégia a rôzne kompetencie, aby e, predseda svoje právomoci nezneužíval na e, svoj predolebný boj. Bola tu konkrétna e, kritika na pána Šulca. Pán Šulc nie vždy dokázal rozlíšiť eh, plnenie úloh ako predsedu parlamentu a ako člena strany a túto kritiku, táto kritikom bola oznámená Dámy a páni, ešte v závere jeden, jedno slovo k samotným poslancom. Áno, penzíny fond, e, paušály pre e, letecké služby, takéto veci chceme zrušiť, ale nemôže to niesť až tomu, že napokon e, naše, kan, naše kancelárie budú zaťažené. My našim eh, kanceláriám vlastne prenechávame stále viac eh, úloh, ktoré by mali byť vykonané administratívou. Ušetríme tu na všetkom, na káve, na vode, na eh, telefóne, na všetkom. Áno, dámy a páni, v podstate aj pra- úspech našej práce sa meria aj tým, koľko času, koľkokrát vystúpime v One Minute Speeches Jednoducho našou prá- naša práca má hodnotu a preto nemali by sme ju predať od, pod hodnotu. A mali by sme si našu prácu vážiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teraz pán Čarnecký na 3 minúty. Vážená pani predsednička, pán predseda dvora auditorov. Hlavný problém, e, postup absolutória trvá už rok. Roky, celé roky. A e, vlastne počnúc e, tým rozpočtovým procesom a my by sme mali v tejto diskusii naznačiť, že tu je veľké množstvo dotácií, ktoré bolo možno preniesť z roku 2014 do roku 2015, najmä pokiaľ ide o vlastníctvo a potom drobné transfery medzi jednotlivými rozpočtovými e, riadkami. E, kľúčový indikátor plnenie musí byť rozvinutý. Navyše rada ešte doteraz neschválila e, kód správania sa, ktorý je nevyhnutný pre transparentnosť, zodpovednosť a integritu inštitúcie. Takisto je tu znepokojujúci nedostatok transparentnosti, pokiaľ ide o legislatívny proces, negociačný proces pozície členských štátov. Rada by mala e, dať k dispozícii relevantné dokumenty a vytvoriť jasný systém, ktorý by verejnosti umožnil sledovať legislatívny proces otvorene a transparentne. Rovnako je tu nedostatok transparentnosti, pokiaľ ide o trialógy a zmierovacie konania. A to tiež e, vlastne sa týka samotnej integrity týchto rokovaní. Sú tu ďalej špecifické problémy, najmä pokiaľ ide o spoluprácu s radou. Musíme povedať, že rada musí byť transparentná a musí e, prevziať svoju mieru zodpovednosti pred občanmi, ktorí mu tu a vlastne mal by sa, a mala by sa aj rada zúčastniť e, rozpočtového absolutória. Efektívna spolupráca si vyžaduje úzkú spoluprácu medzi parlamentom a radov, ale v podstate tu neexistuje žiadna spolupráca ani dialog. Rada sa nezúčastnila rozpočtového absolutória, neodpovedá na písomné otázky z výboru pre kontrolu rozpočtu. Rada sa nezúčastňuje vypočutí, ani na rozprávach o kontrole rozpočtu. E, a my nemôžeme zabúdať na to, že udelenie absolutória je starou praxou, ktorá e, vznikla preto, aby bola garantovaná transparentnosť a zodpovednosť pred občanmi Európskej únie. Ďakujem. teraz na 4 minúty pán Vistisen. ja by som chcel predstaviť veľmi rýchlo e, jednu procedúru, ktorá ukazuje, že e, veci e, sú často vystavené kritike. A pokiaľ ide o procedúru, tak treba si uvedomiť, že e, výbor pre e, kontrolu rozpočtu, pokiaľ ide o prístup e, k paralelným aktivitám členom súdneho dvora. My sme sa zamýšľali nad možnosťou dať rozpočtové absolutórium, pretože to je vážna situácia. Pokiaľ ide o CESE, e, tak tam tiež e, som bol poverený absolutórium a môžem poblahoželať tomuto výboru, pretože celé roky, e, čo ECOSOC berie do úvahy naše odporúčania a my sme mohli dospieť k dohode. Výbor regionov takisto Takže my tu máme naozaj spoluprácu, ktorá je plodná a ja by som už chcel teraz odporúčať prijať tieto správy, i keď je potrebné, aby e, jednotlivé výbory viac používali telekonferencia, takisto ich výdavky na cesty sú veľmi vysoké a v budúcnosti to treba zredukovať. Pokiaľ ide o absolutórium, komisie a agentúry, ako aj Európsky parlament, tak sa chcem poďakovať kolegom za spoluprácu. Nazdávame sa, že je to taký malý problém, lebo e, mm, sa tu kladieme otázku na efektívnosť a pridanú hodnotu v tých regiónoch, ktoré e, sú na európskej úrovni a my by sme mali zreformovať čo najviac výdavkov, pretože sa to týka tých regionálnych rozvojových fondov a my si myslíme, že naša správa je konštruktívna, zaujímavá a toto umožní naznačiť, že my potrebujeme viac vlastných zdrojov a my budeme odporúčať hlasovanie za túto správu, lebo pokiaľ ide o toto absolutórium, tak to nebude absolutórium ako zvyčajne, pokiaľ ide o parlament a jeho vlastné účty, tak my si myslíme, že e, bolo možné byť kritickejší. My si myslíme, že a sme napriek tomu odviedli dobrú prácu, najmä pokiaľ ide o e, to, čo sa stalo s prezidentom Šulcom Ďalej je tu tá záležitosť so šoférmi a myslím si, že my budeme musieť zrevidovať svoju politiku výdavkov a takisto aj my sme proti podpisu e, e, tohto absolutória, pokiaľ ide o spoločné podniky, tam sme proti, lebo je tam príliš veľa chýb. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prechádzame k ďalšej spravodajkyni. Na 6 minút má slovo pani Makovej. Nech sa páči, ujmite sa slova. Ďakujem pekne. Pani... Ďakujem, pani predsednička. Pokiaľ ide o výbor regiónov, ja som spravodajcom parlamentu za túto inštitúciu a ja som sa rozhodla podporiť pridelenie absolutória, aby som túto inštitúciu podporila, podporila reformu výboru regiónov, aby pochopili, že žijeme vo svete, kde každé euro má svoju cenu a každý výdavok. A kritika. My necestujeme za peniaze e, daňových poplatníkov. V roku 2013 výbor regiónov e, uskutočnil 797 e, misií do členských štátov plus okolo 200 misií do Grécka, Talianska. Viac ako 8 miliónov eur predstavova, predstavovali výdavky pre členov výboru regiónov a ďalšie milióny na cesty e, občanov. Neviem, čo občania Európy môžu získať z týchto ciest, ale stratili 9 miliónov eur, to je jasné. Dokumenty, ktoré sme mali k dispozície, to boli stovky strán, veľmi vágne, nepresné a chýbali im presné čísla. Druhá kritika, pokiaľ ide o zaslané dokumenty, ja som požiadala odpovede na stručné otázky, ktoré sa týkali ktoré boli na jednoduchom papieri a dostala som stovky strán odpovedí. To je dôkazom toho, že zamestnancom e, výboru regionov chýba kapacita syntézy. Byrokracia je tam prehnaná posielať spravodajcom stovky strán dokumentov. Je to aj zároveň nedostatok rešpektu. A teraz ešte pozitívne hodnotenie bolo tu úsi- zaznamenané úsilie prispôsobiť sa pravidlám hľadne whistleblowers, alebo teda udávačom, ktorí ukazujú na to, čo v inštitúcii správne nefunguje, ale tieto pra- pravidlá eh, vstúpili do platnosti iba v januári 2016. Pokiaľ ide o pána Mekoja, ktorý upozornil pozornosť na neregulárnosti, e, upozorňoval na neregularitu od roku 2002 a teda trvalo viac ako 10 rokov, čo tento človek bol prenasledovaný v permanentných, alebo čo, čo vlastne e, sa súdil, ale nakoniec súdny dvor dal práv, zapravdu tomuto človeku a v júni výbor regiónov nám tu v parlamente musí povedať, ako chce tento prípad vyriešiť. V každom prípade sa chcem poďakovať kolegom za spoluprácu. Ja som navštívila výbor regionov, myslím si, že sa môžeme vyhnúť byrokracii, lebo sa všetci musíme prispôsobovať svetu, ktorý sa permanentne mení a tí, ktorí sa nevedia prispôsobiť, musia zmeniť zamestnávateľa a ešte pokiaľ ide o absolutórium Európskemu ochrancovi osobných údajov, e, tento orgán musí do svojej výročnej správy za rok 2015 začleniť aj rozhodnutie, ktoré sa týka whistleblowerov, aby rešpektoval štatút e, e zamestnancov EÚ. A ešte chcem Európskemu ochrancovi údajov pripomenúť, že životopis ľudí je verejná vec a ľahko sa nájde online, vo Wikipédii, kdekoľvek, takže e, životopisy zamestnancov európskych inštitúcií alebo národných expertov e, nie sú súčasťou e, ochránených údajov, pretože v súčasnosti tento orgán zaslal európskym inštitúciám informáciu, že životopisy nemajú byť publikované, že musia byť chránené. Nie, sú to európsky e, funkcionári, zamestnanci platení sú z verejných peňazí a ich životopisy musia byť známe všetkým. Napriek tomuto všetkému som sa rozhodla podporiť absolutórium týmto organizáciám za ich chuť robiť zmeny. Ešte niekoľko slov k výdavkom, k absolutóriu agentúram. Bola som spravodajkyňou za stanovisko za výbor LIBE. My tu najskôr máme problém, ktorý súvisí s zverejňovaním životopisov v rozličných agentúrach. Máme tu problém, ktorý súvisí s nedostatkom ochrany whistleblowerov a máme ešte problém, ktorý sa týka konfliktu záujmov, e, ktorý nebol správne pochopený a to nie je normálna situácia. Nie je normálne, aby E, agentúra, ktorá odmieta e, kontrolovať niektoré e, produkty alebo nariadi zákaz niektorých potravín zamestná ľudí, ktorí v tejto firme pracovali. Takže je tu niekoľko procesov proti týmto agentúram. Viac ľudí signalizovalo isté ilegálne praktiky a my nemôžeme prenasledovať tých ľudí, ktorí hovoria pravdu. A ešte jedna agentúra, ktorú chcem spomenúť, to je agentúra pre potravinovú bezpečnosť. Tam bol flagrantný prípad konfliktu záujmov v januári 2016. Táto agentúra oznámila, že, by, že je možné, aby jeho riaditeľ pochádzal z potravinového priemyslu. Táto osoba stiahla svoju kandidatúru, ale je to nepriateľné. V každom prípade my predsa nemôžeme dať e, post v takejto agentúre osobe, ktorá pracovala v danej oblasti. My nevieme, e, čo nás čaká v budúcnosti a títo ľudia sa obohacujú na úkor nášho zdravia. Pán Vorna, 4 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne e, Pani predsedajúca, ja by som chcel využiť celý svoj čas na začiatku a na konci rozpravy s vašim dovolením sa už vyjadrovať nebudem. Napísal som 33 správ pre decentralizované agentúry, bolo to veľa práce. Chcem poďakovať personálu SAD, personálu sekretariátu pre rozpočtovú kontrolu výboru a tieňovým spravodajcom, pretože sme veľmi úzko spolupracovali. V tomto Eh, v tejto chvíli by som chcela sa všeobecne vyjadriť k postupu absolutória. Všetci spravodajci, ktorí sa zaoberajú absolutórium a spravodajkynia pre všeobecný na absolutórium, naozaj všetci odviedli dobrú prácu, správy sú vyvážené a myslím si, že si zaslúžia podporu naprieč touto snemovňou. Dvor auditorov, komisia a všetky agentúry so mnou úzko spolupracovali. Celkovo agentúry dostali správy z dvora auditorov. Minulý rok som sa tiež venoval týmto témam a s potešením vám oznamujem, že som zaznamenal napredovanie. Dvor auditorov e, si e, nemusel tak veľmi kritizovať a používať nástroje e, napríklad kvalifikované stanovisko, Správneho hľadiska tiež bolo e, menej irregularit v materiáloch. Agentúry naozaj sa vyvinuli, e, dozreli, implementujú aktivity, ktoré sa dohodli v roku 2012 a na 99 splnili plán svojich aktivít. 93 agentúr sa vyjadrili, že nezdierajú, už teraz nie sú žiadne prieniky alebo presahy služieb s inými agentúrami, ale nahradili tieto nežiaduce veci e, dohodami o spolupráci a tým zvýšili efektívnosť a ušetrili prostriedky. Čo sa týka usmernení pre e, postupy e, verejného obstarávania, napríklad aj pre komisiu, toto všetko takisto viedlo k efektivite. Veľa agentúr už splnili, splnilo zoškrtanie počtu zamestnancov o 5 ale existuje tu ďalšia požiadavka na pridelenie 5 e, do tzv. redeployment pool. Mnoho agentúr, viac ako 90 má antikorupčnú politiku a publikovali svoje e, deklarácie o záujmoch a CVčka, e, informácie o, sen, o no, popredných predstaviteľov agentúr vo verejnej sfére. Sú tu samozrejme isté oblasti, ktoré sa dajú zlepšiť ale celkovo to vyzerá e, dobre. V roku 2014 štyri agentúry ešte len rokovali s členskými štátmi a o dohodách. Tu sme zaznamenali pokrok, ale poprosil by som všetky členské štáty, aby e, priviedli do konca rokovania, završili tieto rokovania, aby bola práca, aby sa mohla práca ďalej vykonávať. Čo sa týka presunov prostriedkov z jedného roka do druhého. Väčšina týchto presunov bolo plánovaných. Z predchádzajúcich rokov e, sa to niektoré, v niektorých prípadoch zakázalo, aby sa takto pridelené rozpočtové prostriedky presunuli z roka na druhý, ale v prípadoch, kde to bolo obhajiteľné, e, tak e, sa to schválilo a veľa agentúr nastavilo opatrenia tak, aby to bolo možné. Čo sa týka genderovej rovnováhy, najmä v, u predstaviteľov, e, riadiacich predstaviteľov agentúr, tam máme podrobné správy o tom, aké kroky sa prijali na vysporiadanie sa s týmto problémom. Okrem toho by som rád apeloval na členské štáty EÚ, aby sa zasadili o genderovú rovnováhu pri výbere e, vedúcich predstaviteľov agentúr. Ďalší apel na agentúry sa týka zosilnenia komunikačných politík a zintenzívnenia svojho zviditeľňovania sa, aby bolo možné úspechy vidieť po verejnej sfére. V Európskej únie agentúry publikujú však svoje výsledky a prácu viac ako tomu bolo v minulosti. Myslím si, že to je dobrý smer, ale pre jednotlivé agentúry tam sú ešte priestory na zlepšenie. Udelili sme absolutórium všetkým agentúram. Odporúčame udeliť absolutórium e, kvalifikované stanovisko z dvora auditorov. E, nebolo potrebné, pretože sa naozaj veľa vecí zlepšilo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a apelujeme na to, aby parlament schválil všetky absolutória, udelil absolutória. Ďakujem. A teraz pán Marinesku má k dispozícii 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa chcel poďakovať kolegom spravodajcom, ako aj kolegom e, z výboru za spôsob, e, akým sme spolupracovali. Je tu iba jeden pozmenujúci návrh, pokiaľ ide o spoločné zmiešané podniky, takže ja si myslím, že sme veľmi dobre spolupracovali. Myslím si, že tieto podniky sú v súčasnosti veľmi dôležité. My hovoríme veľa o ekonomickom rozvoji, raste zamestnanosti a prvá podmienka by bola mať výskum, výskumné rozvojové inovačné aktivity a aplikáciu všetkých výsledkov výskumu. Myslím si, že spoločné podniky, e, ktoré v súčasnosti existujú na úrovni EÚ, už preukázali ich e, užitočnosť. A pokiaľ ide o praktické dopady, ak na to myslíme, tak už sme začali aplikovať v niektorých prípadoch výsledky, výsled, výsledky výskumu. Pokiaľ ide o systém riadenia leteckej dopravy, dopravy to je vynikajúci príklad. Te, teraz sú v prechádzajú procesom technologickej demonstrácie a to môže mať veľmi zaujímavý výsledok pre letecký priemysel. Ja si myslím, že budeme môcť na to nájsť v budúcnosti investície. Iný spoločný podnik na hľadanie inovačných liekov sa tiež blíži do fázy a aplikovania výsledkov svojich výskumov. Je tu ďalšia podnika, ktorá, ďalší podnik, ktorý E, tiež dokázal e, vynaložiť všetky peniaze, e, ktoré mu boli pridelené v, v 7. rámci. Energia to je samozrejme prípad mimo tohto rámca, ale sú agentúry, ktoré riadia medzinárodné ITER projekty. Myslím si, že ITER začína prinášať svoje ovocie, svoje plody a začínajú sa spúšťať niektoré projekty a 60% z toho, čo oni chcú robiť, je už objednané. A pokiaľ ide o samotné projekty, program a financovanie, tak je tu plán, ktorý nám predložil riaditeľ a my dúfame, že tento plán bude schválený a preto sme sa rozhodli, že neschválime absolutórium až do tejto jesene. Netrpezlivo očakávame projekt riaditeľa, to je e, medzinárodná firma a existuje viacero týchto firiem Artemis a ďalšie, ktoré e, fúzovali a nejak e, dosť dostal kvalifikované stanovisko z, z dvora auditorov v tom zmysle, že sú tam isté e, chyby, ku ktorým došlo v dôsledku toho, že sa e, veci e, kalkulovali na základe národných pravidiel. A ne, nedá sa povedať, že tie chyby v kalkuláciách sú skutočne e, v rámci stano, stanovených limitov povolených. Ja si myslím, že tu treba ešte nejaké kroky podniknúť a rovnako si myslím, že národné inštitúcie a národné orgány môžu poskytnúť dokumenty, ktoré podporia a ktoré obnovia pravdu, aby vlastne preukázali, že to, čo robili, bolo buď dobre alebo nie. Ešte môžem dostať ešte celých tých 5 minút, e, žiada pán Marinesku. Ja ešte by som na záver chcel povedať, že my žiadame e, dvor auditorov aj Excel túto novú spoloč, tento nový spoločný zmiešaný podnik, aby, ktorý má na starosti tieto podniky, ktoré som zmienil, aby mohol národné orgány požiadať o vyriešenie týchto problémov spravodajca za Artemis Eniak e, a tam nemá ešte e, absolutórium. Ďalšie majú, my žiadame účtovný e, dvor auditorov, aby poskytol detailné informácie alebo detailnejšie informácie. Opravuje sa rečník najmä pokiaľ ide o vyhodnocovanie a všeobecné príspevky, ktoré poskytujú privátni partnery, ktorí e, nech, nech sa ešte vyjadria e, bližšie k e, marži omylov a chýb a ako ešte riadia fondy bývalého finančného rámca. Myslím, rozpočtové kapitoly na financovanie tohto sú rozličné. Ja sa chcem poďakovať E, dvoru auditorov za e, spoluprácu. My sme často e, konzultovaní a ja dúfam, že v budúcnosti až do jesene vyriešime všetko to, čo nebolo vyriešené. Ide tu o tie tri absolutória, ktoré neudelíme. Ďakujem pekne. Teraz by som dala slovo Rade a vy tam, dala by som slovo pani Elis Plaskert. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka, som rada, že som tu dnes a zúčastním sa tejto dôležitej rozpravy o implementácii Európskeho rozpočtu pre finančný rok 2014 v kontekste e, udelovania absolutória podľa článku 319 zmluvy. 23. februára kolega minister financí Holandska mal čest predstaviť odporúčanie rady udeliť komisii e, z absolutórium výboru pre e, kontrolu rozpočtu a zajtra sa o tom bude hlasovať. Isté občania EÚ očakávajú, že sú mimoriadne pozorní na kvalitu výdavkov EÚ a je to tak aj správne, avšak zdravé finančné hospodárenie nie je dôležité len pre, e, dôležité pre, alebo kvôli vnímaniu verejnosti, ale je to predovšetkým naša povinnosť v súlade s predpismi a výdavky EÚ pod kontrolou a v súlade s predpismi je vzájme všetkých nás, je to naša povinnosť e, udelenie absolutária komisii a ja by som chcela uviezť aj dôvody, čo, ktoré viedli k tomuto odporúčaniu. Rada takisto vyjadruje, že ešte stále zostáva veľa čo zlepšiť pri výkone európskeho rozpočtu. Predovšetkým rada poukazuje na nedostatočnú mieru chybovosti 4,4 a to je napriek tomu, že ešte stále je to na takejto vysokej úrovni chybovej v eh, chybovosti, eh, polnohospodárstvo, pol, kohezia a eh, výskum, to sú také hlavné oblasti, kde sú chyby. Ako, eh, vďaka zisteniam dvora auditorov mali aj členské štáty, aj všetci dostatok informácií, aby mohli napraviť tieto chyby jasné, že všetci finanční aktéry, ktorí sú zúčastnení v správe európskych peňazí, musia plne plniť svoje zodpovednosti vrátane členských štátov. Rada Halatná vyzvala komisiu a členské štáty, aby posilnili vzájomnú spoluprácu a snažili sa vyhnúť chybám. Preto zdôraznila potrebu zvýšiť kvalitu kontrol, aby sa zabránilo vzniku alebo objaveniu sa e, chýb, než sa to, než to sa dostane alebo deklaruje komisii. E, preto je tu dôležité zabezpečiť lepšiu implementáciu existujúcich už kontrolných mechanizmov. Čiže inými slovami, dalo sa to už dá urobiť aj efektívnejším spôsobom bez toho, aby sa museli pridávať ďalšie úrovne kontroly. Okrem toho odporúčania rady tiež hovoria o tom, že finančné korekcie sú základné prvky ochrany záujmov Európskej únie. Ehm, kedy, keď sa objavia výrazné nedostatky, je treba zastaviť platby, kým nedojde k úplne, úplnému uplatneniu korektívnych opatrení. Takisto neopravne vyplatené prostriedky sa musia vrátiť okamžite a je treba zabezpečiť korektívne ehm, opatrenia rada takisto aj pripravuje správu aj za tento rok o, na báze systematických údajov, ktorá sa bude týkať miery chybovosti. Ako aj pokiaľ ide o samotné príčiny. Okrem toho súhlasí Rada s parlamentom, že zjednodušenie pravidel zostáva kľúčová, pokiaľ ide o dosiahnutie kvalifikovaného stanoviska. Zjednodušenie a lepšie usmernenia nielenže zjednodušujú administratívne e, bremeno, ale takisto umožňujú aj väčšiu účinnosť, pokiaľ ide o kontroly. Rada víta prácu komisie, pokiaľ ide o management platieb finančných prostriedkov a apeluje na stály monitoring nezaplatených platieb. Apeluje sa na komisiu, aby sa zabezpečila transparencia, pokiaľ ide o e, predpovedané platby na to, aby sa lepšie zosúladili financie, ktoré sú k dispozície s záväzkami. Táto časť rozpočtu nebola postihnutá chybou. Rada zdôrazňuje dôležitosť zníženia dopadu na údaje o hrubom národnom dôchodku v členských štátoch, pokiaľ ide o vyčlenené finančné prostriedky a lehoty, ktoré sú tu. Rada víta prístup zo strany súdu, pokiaľ ide o vyhodnocovanie výdavkov Európskej únie a opatrení, ktoré sa týkajú výkonnosti. Rada aluje na komisiu, aby sa sledovalo a dodržiavalo odporúčanie účtovného dvora aby sa zabezpečil čo možno najefektívnejší systém pre európsky rozpočet v spolupráci s účtovným dvorom a členskými štátmi. Áno, takže ja súhlasím, že ten dôraz, ktorý kladie pani Labajová na taký rozpočet, ktorý sa zakladá predovšetkým na výkone. V tomto kontexte rada, samozrejme, uvedomujúci na to, aby neprejudikovala, vítame iniciatívu komisie, pokiaľ ide o zdroje, pokiaľ ide o expertné stretnutie, ktoré sa konalo minulý týždeň, je zrejme, že ešte stále sme vzdialení od celkového cieľa, a ktoré, stanovil, ktoré bolo stanovené v dokumente zo strany účtovného dvora a usilujeme sa o spoločné zlepšenie na to, aby sme sa vyhli chýbám vo všetkých oblastiach. Rada si je zaangažovaná do všetkých týchto diskusí na to, aby sa zlepšila výkonnosť európskeho rozpočtu a urobilo sa všetko preto, aby tento rozpočet priniesol lepšie výsledky v rámci strednodobej revízie finančného výhľadu v rámci a, eh, cieľov a viazočného finančného rámca. Ide nám o to, aby sme v tejto, k tejto, do tejto problematiky prispeli včasným spôsobom. Predsedníctvo sa začne venovať eh, v tejto problematike. Vlastne začala to už konferencia, ktorá bola v januári a našim cieľom je, aby sme preskúmali e, v časnom štádiu možnosti, ktoré tu sú na zlepšenie a možné reformy. E, na základe týchto princípov bolo identifikované e, možné riešenie, ktoré by mohlo situáciu zlepšiť. Spoločné diskusie budú prezentované v správe predsedníctva Európskej rade a Európskemu parlamentu, ako aj komisii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani ministerka, a chcela by som informovať, že máme interinstitucionálnu dohodu a opustíte miestnosť, ale vrátite sa a my vám ďakujeme za to, že ste nás informovali. A teraz prizývam komisiu, aby sa ujala slova. Teraz zostane slovo pani komisárka Georgieva. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička pani ministerka, stení spravodajcovia, pán prezident Caldera, poslanci, poslankyne, členovia účtovného dvoru. Chcela by som začať tým, že sa poďakujem všetkým z vás, predovšetkým spravodajcom, ktorí sme si vypočuli, ako aj predstaviteľov účtovného dvora a rady. E, ďakujem vám za ten vážny prístup, s ktorým ste pristúpili k týmto diskusiám o absolutóriu týkajúceho sa roku 2014 Nachádzame sa v takom čase, kde Európa od nás vyžaduje, aby sme sa ešte viac sústredili na najlepšie využívanie e, potenciálu všetkých nás. ročné absolutórium, e, respektíve absolutórium tohto roku, je dôležité, pokiaľ ide o zosúladenie aktivít, všetkých aktivít, čiže parlament, komisiu, radu, ako aj účtovný dvor, v tom zmysle, e, že akým spôsobom venujeme pozornosť, pokiaľ ide zacielenie využívania rozpočtu. To a na to, akým spôsobom tento rozpočet prináša pozitíva pre občanov Európskej únie, ako aj pokiaľ ide o plnenie pravidel. My si uvedomujeme, že máme prácu v oboch oblastiach Stabilizovali sme mieru chybovosti, snažíme sa ju ešte znížiť a čo je veľmi dôležité, musíme sa sústrediť predovšetkým na e, vyťaženie čo možno najväčšej hodnoty z nášho rozpočtu. A tak, ako na to poukázala aj práve pani ministerka, pred 5 dňami, respektíve 6 dňami, to znamená 22. apríla, sme mali prvé stretnutie interinstitucionálnej pracovnej skupiny o výkonnosti a začali sme tam definovať toho, že čo vlastne tento výkon je čo táto výkonnosť je, ako by sa táto mala merať a sústredíme sa aj na to, že ako môžeme systematicky pristupovať k rozpočtu, ktoré bude vychádzať predovšetkým z výkonov a výsledkov. Chcem zablahoželať aj pani Dlabajovej eh, za jej odhodlanie rozšíriť našu diskusiu z toho pôvodného, čo sa sústredilo predovšetkým na mieru chybovosti, až po veľmi silné ukotvenie vo výsledkoch politiky a výsledkoch, ktoré sa takýmto spôsobom dosiahnu. V takomto duchu by som chcela vyvodiť štyri závery pre nás všetkých. Nechcem povedať, že to vlastne vyčerpáva všetky tie možnosti, ktoré sme sa mohli poučiť, ale predsa len prvé, susúľadenie rozpočtu s prioritami, po druhé, lepšie podávanie správ, čiže výkazníctvo a sústredenie sa na výsledky. Po tretie, vysporadovanie sa ešte stále dlhodobo vysokou mierou chybovosti, To je to, čo naznačila pani ministerka a v neposlednom rade aj to, akým spôsobom sa snažíme nájsť vyváženosť medzi risk managementom a vyhýbaním sa rizika. Takže začnem tým prvým bodom. Keď sa približujeme vlastne k tej strednodobej revízii, tak je na čase, aby sme úprimným spôsobom identifikovali to, že do akej miery sme schopní e, zosúľadiť politické priority s odhodlaním, odhodlaním, s ktorým bol vykreovaný náš rozpočet. To je otázka, ktorá podľa možností nás privedie k dôležitým výsledkom, pokiaľ ide o zvyšné obdobie finančného výhľadu a takisto nám to umožní sústrediť sa na to, že či sme skutočne v plnej miere v stave využiť flexibilitu rozpočtu, ktorá bola poskytnutá v tomto viacročnom finančnom výhľade. Ďalšia časť diskusie sa sústredí na to, ako tieto politické ciele sú pretavené do operačných cieľov priamo v teréne a ako môžeme zabezpečiť adekvátne výkazníctvo späť k výsledkom, ktoré sme dosiahli. Uvedomujem si, že v rámci súčasnej finančnej perspektívy sme urobili veľké kroky smerom dopredu vo vzťahu k prioritám a opatreniam že toho, do akej miery sme sa nám podarilo dosiahnuť, čo sme chceli dosiahnuť a čo sme dosiahli. Nie sme na 100% spokojní, sú tu ešte ponaučenia, ktoré sa z toho môžu vyvodiť a chcela by som zdôrazniť význam interinstitucionálneho dialógu. Naša vzájomná spolupráca môže pomôcť dosiahnuť výrazné zmeny. Po druhé, diskusia preukazuje, že tu je potreba lepšieho výkazníctva o výkone. Máme dostatočné množstvo informácií k dispozícii, ale musíme ich zorganizovať takým spôsobom, aby skutočne, pokiaľ ide o vyčlenovanie finančných prostriedkov, sme postupovali tak, aby sme e, ešte zlepšili kvalitu našich ukazovateľov. My si uvedomujeme, že v tomto ohľade, a to chcem oznámiť, že urobíme konkrétny krok tento rok, kedy vlastne syntézna správa, článok 13, správa o článku 13.18 budú skombinované do jedného celku a to poskytne ešte kompletnejší obraz o završení našeho úsilia v tejto oblasti. Na dôvažok by som ešte chcela spomenúť, že si uvedomujeme potrebu upozorniť na potrebu e, prevencie, pokiaľ ide o predchádzanie chybovosti, pretože to je najlepší spôsob, ako sa s tým dá vysporiadať. Budeme pokračovať v našej práci, pokiaľ ide o viacročný charakter týchto chýb. My vieme, že vychádzame predovšetkým z každoročného vyhodnocovania, ale naše programy sú viacročné a preto musíme robiť stimuly na to, aby tu boli urobené nápravy v tom smysle, aby tieto jednoducho znížili tie náklady, ktoré musia znášať nasi občania. Po tretie, požiadali nás, aby sme sa sústredili predovšetkým na tú stálu vysokú mieru chybovosti. Neskôr tohto roku budeme prezentovať správu obsahujúcu analýzu tejto oblasti a chcela by som zdôrazniť, že sa to urobí predovšetkým na základe predchádzajúcej skúsenosti, ktorú máme z predchádzajúcich viacročných rámcov, to znamená z obdobia 2007-2013 sú tu určité obmedzenia, pokiaľ ide o aplikáciu tých ponaučení z tohto časového obdobia, ale robíme všetko preto na to, aby sme na základe najnovších informácií urobili všetko preto, aby sme sa vysporiadali so systemickými rizikami a podľa možností ich znížili. V neposlednom rade chceme, aby ľudia si uvedomili, že sú tu možnosti, ktoré ponúka rizikový manažment. Ministerka hovorila o zjednodušovaní, simplifikácii, to je veľmi dôležité. Máme tu veľkú príležitosť vzhľadom na tie zmeny, ktoré mám v finančnom nariadení ohľadne dosiahnutia zmien. Ale nemôžeme nikdy chybovosť dať na úroveň nuly a nechceme, aby sme kvôli tomuto sa aj zdráhali pozrieť na riešenia, ktoré síce môžu priniesť pridanú hodnotu, ale napriek tomu sú ešte rizikové. Pozrite sa napríklad na rozvoj. Ak chceme zabrániť konfliktom a chceme znížiť katastrofický dopad nedostatku rozvoju, a mali by sme investovať predovšetkým do krehkých situácií. Áno, je tu samozrejme väčšia miera rizika a práve z tohto dôvodu musíme pomôcť našim týmom, aby sme sa vysporiadali s týmito rizikami, ale my nechceme, aby e, nerobili správne veci iba preto, aby boli vlastne uchránení, že neaktivita by znamenala viac, ako keby niečo urobili. Pokiaľ ide o zrýchlenú akcie, schopnosť je takisto dôležité a budeme pracovať na základe toho, čo od nás okolnosti budú očakávať. Dovolte mi na záver ešte povedať jednu citáciu, ktorú uviedla pani Dlabajová, uvádza, že budúcnosť sa stáva minulosťou. Ja by som ešte doplnila, že by sme sa mali poučiť z minulosti na to, aby sme zabezpečili lepšiu budúcnosť. A toto absolutórium je v tomto ohľade úplne vynikajúce. Ďakujem. Merci, madame. Ďakujeme. Slovo dostáva hneď e, pán Caldera za účtovný dvor. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, vážená pani komisárka, e, podpredsednička e, komisie, pani Georgieva, pán minister. Európsky účtovný dvor víta tú možnosť zúčastniť sa na e, tejto rozprave k postupu absolutória na e, rok, za rok 2014. Chcem poblahoželať všetkým spravodajcom, ktorí vystúpili, hlavne pani Dlabajovej za obrovské množstvo práce, ktoré odviedla samozrejme tiež celému výboru pre rozpočtovú kontrolu. Ich e, správa a správy sú veľmi, veľmi e, hodnotné. Osobitne potom správa o rozpočte e, Európskej únie prináša poučenia, ktoré si nemôžeme dovoliť ignorovať. Mnohé sú založené na našej práce, na tej práci, ktorú sme odviedli e, e, pracovníci účtovného dvoru. A je veľmi dobre vidieť, ako vážne ste brali naše odporúčania v jednotlivých správach o e, absolutóriu. Osobitne potom, pokiaľ ide o rozpočet EÚ a jeho absolutórium, myslím si, že výzva spočíva momentálne v tom, aby sa zabezpečilo, že tie poučenia z minulosti osobitne potom e, v finančnom roku 2014 povedú krátkodobým a dlhodobým zlepšeniam spôsobom, akým sa používajú európske fondy. To je veľmi povzbudivé vypočuť si tie záväzky, ktoré e, jednotlivé inštitúcie demonstrujú Aby sa tak udialo, musíme zabezpečiť, aby, sa, aby tu bola reflexia v, stre, v strednodobej revízii terajšieho finančného rámca, že sa to odzrkadlí takisto v revízii finančných e, nariadení a že naozaj spolu budeme spolupracovať všetky inštitúcii e, pri vývoji e, lepšieho e, rozpočtu ako som bol povedal minulý november, e, vychádza, vytvárame úplne nový prístup pre európske e, prostriedky, pre investície. A to samozrejme znamená, že rozpočet EÚ sa lepšie zacieli na strategické ciele EÚ, musí byť e, flexibilnejší v kríze, hovorili ste o utečencoch, takisto sa musí použiť oveľa účinnejšie, efektívnejšie. A tu je samozrejme priestor na zlepšenie. Naša výročná správa hovorí o určitých sklzoch vo výplatách, v chybách výplat a v, chybo- v správach o chybovosti. Komisia uvítala uh, toto posolstvo, prijal naše odporúčania a, a príslušne koná. To je veľmi povzbudivé. Eh, budeme sledovať každý vývoj, všetok vývoj. Momentálne sa pripravujeme a tento rok eh, v októbri uverejníme eh, oveľa skôr než milý rok naše výsledky. Tu ďakujem pani Georgieve za jej podporu pri dosahovaní tohto cieľu a ďakujeme tiež parlamentu a jeho o, o, účasti. Takisto sa aktívne zapadá dialógu s parlamentom s jeho výbormi, aby sme zabezpečili, že v tej, vytvoríme správy, ktoré budú e, nám umožňa vykonávať efektívny dohľad nad implementáciou európskeho rozpočtu a legislatívy EÚ. E, záverom poviem, že Európska únia musí maximálne využiť túto možnosť, ktorú teraz má aby sa revidovali e, e, neustále e, postupy, alebo aby sa sledovali, akým spôsobom sa spravujú európske prostriedky, prostriedky daňových poplatníkov. Slovo má teraz za výbor AFET pán Preda. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Som vo výbore pre zahraničné záležitosti zodpovedný za absolutórium a tu chcem vysloviť podporu odporúčaniam, ktoré tu zazneli v jednotlivých tých správach, o ktorých dnes hovoríme. Ide o spôsob, akým sa e, manažuje rozpočet pre vonkajšie činnosti EÚ v mojom prípade. Keď sa hovorí o tom, ako sa vydávajú prostriedky, pokiaľ ide o zahraničnú politiku, už tak je veľmi dôležité, aby sme videli, a aké dopady to bude mať. A to závisí od mnohých faktorov, lokálnych, regionálnych faktorov, i faktorov, ktoré sa nedajú kontrolovať. Správa rozpočtu pre zahraničné činnosti EÚ musí byť e, dostatočne flexibilná, aby sme boli v stave čo najrychlejšie a najúčinnejšie reagovať na vývoj v tretich krajinách. Myslím si, že správa týchto prostriedkov okrem toho je plne transparentná. Považujem za dôležité, aby komisia i e, výbor regiónov a aby sa zredukovali sklzy e, e, pri platbách. Ďakujem. Merci, au nom de la Teraz v mene výboru pre rozvoj pán Frunzelíka na minútu rovnako. Ďakujem pekne. Dámy a páni kolegovia, ako spravodajca pre e, stanovisko za výbor pre rozvoj k týmto správom absolutóriu k rozvojovým fondom 8., 9., 10., 11. Chcem doplniť body z politického uznesenia, ktoré sprevádzalo absolutórium poprvé v rozvojovom e, i rozpočtovom výbore sme vyslovili e, kritiku určitých e, kritických pasáží neoficiálnych e, dokumentov, ktoré vypracoval kolega z e, výboru pre kontrolu rozpočtu a tento výbor i tento text vlastne nikdy nepotvrdil. E, som proti odkazom na tento dokument. Tu sa spra- spravodajca hovorí o migračnej kríze, ale pritom Európsky rozvojový fond má za úlohu riešiť len korene, dôvody k vzniku vôbec migračných tokov to by mohlo, viesť e, k zlému využitiu fondov. Preto e, som proti pozmejúcim návrhom 5, 6 a 7, pretože sa tu naznačuje nielen nesprávny obraz, ale spochybňujú sa e, základné princípy tohto fondu. Ďakujem, pani e, predsednička. Ja e, si myslím, že tieto materiály sú veľmi dôležité. Je tam zameranie na vzdelávanie a odbornú prípravu, a to najmä v krajinách, ktoré sa stále pripravujú. Tieto agentúry, o ktorých hovorím, podporujú výskum a vykonávajú dôležitú analytickú prácu a mm, to prispieva k prevencii rizík a k udržateľnej zdravej práci. My by sme sa mali zamerať na e, implementáciu rozpočtu tejto agentúry, e, ktorý je e, pozitívny a mm, tieto agentúry, o ktorých hovorím, by mali e, pracovať e, samostatne, nemali by mať e, príliš veľa zodpovedností a mali by prijať odporúčania, ktoré sú uvedené v správach, pretože toto je veľmi dôležité pre blaho našich občanov. Ďakujem pán Selini za výbor pre dopravu. Ďakujem pani predsednička a pani komisárka. Dobrý večer všetkým. E, to, táto, toto absolutórium nám dáva možnosť zamyslieť sa e, v oblasti e, dopravy nad určitými dôležitými témami. Ja by som toho mohol povedať veľa, ale budem hovoriť o investíciách. To je rozhodujúce, pretože politika v oblasti o dopravy podstate už nie je len v, e, na báze rozpočtu, ale e, už sa dostáva do oblasti implementácie. E, máme tu tzv. Junckerov plán a toto je plán, do ktorého my politicky sme veľa investovali a týka sa investičného potenciálu vo všetkých krajinách Európskej únie, ale my tu máme veľký otazník ako výbor pre e, dopravu. Ide tu o obmedzenie e, rozpočtov. E, skutočne ide o vytváranie potrebných investícií a zdrojov. Nemôžeme jednoducho uberať e, prostriedky z CEF a presmerovať ich e, inám. E, príklad železničnej dopravy je mm, dosť ilustratívny. To znamená, nakladajme s tými zdrojmi tak, ako je to potrebné podľa ich dôležitosti. Ďakujem. A teraz za výbor pre regionálny rozvoj. E, ďakujem. E, dobrý večer, pani Georgieva. E, chybovosť v koheznej politike sa zvýšila v porovnaní s rokom 2013 a to neprekvapuje Interpretovalo sa to e, rôzne, pokiaľ ide o e, výsledky tohto e, systému a ani auditory v podstate nevedia, čo je správne a čo je nesprávne a často situáciu interpretujú rôznymi spôsobmi a to vedie k ďalším nepresnostiam a skozom E, na základe toho sa potom mnohí rozhodnú nepoužívať finančné zdroje, e, ktoré sú k dispozícii. E, používanie finan- týchto finančných nástrojov je tak zložité, že nakoniec sa mnohí rozhodnú nepoužívať ich, hoci predstavujú jednoznačné výhody. Je tu takisto otázka investícií e, do vzdelávania a e, finančného monitorovania. Toto e, sú úlohy, ktoré musíme začať plniť, tak aby sme boli schopní plniť ciele koheznej politiky a ďalších európskych politík. Ďakujem vám. Pán De Castro, výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Pani predsedajúca, pani Eh, komisárka, chcem eh, poďakovať eh, spravodajcovi, ktorý tu dnes nie je prítomný. Táto správa, toto stanovisko je výsledkom vynikajúcej spolupráce medzi jednotlivými, politi- poli- medzi jednotlivými politickými skupinami. Um, uplynulý rok, uplynulé roky boli veľmi dôležité z hľadiska zavázania reforiem, ktoré boli uh, zavedené v širokom rozsahu. Sú, to, e, sú to nové normy, komplexné normy, vychádza sa z greeningu, z ozeleňovania. Toto je jedna z, jedno z najdôležitejších opatrení, ktoré sa zaviedlo. E, nastalo takisto zníženie chybovosti v porovnaní s roku 2013, ale treba ešte naďalej znižovať byrokratickú záťaž európskych polnohospodárov Ehm, to sa dosahuje prostredníctvom delegovaných a vykonávacích e, aktov. V strednodobej perspektíve by sme mali mať možnosť zvýšiť efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov do oblasti poľnohospodárstva a zvýšiť takisto prínosy pre životné prostredie. Za výbor pre kultúru a vzdelávanie pani Tum. Ďakujem, pani predsednička. Niekoľko pripomienok z hľadiska výboru pre e, kultúru. Sú určité problémy v oblasti e, vzdelávania e, mladých a napríklad pozastavenie programu Erasmus Plus v Grécku Ďalej e, obmedzenie prostriedkov e, pre agentúru pre audiovizuálne vzdelávanie, to je nepriateľné. Domnievame sa, že európske školy ešte stále neriešia e, to, na čo poukazuje dvor auditorov, takže treba riešiť aj nedostatky v tejto oblasti. Po štvrté, medzi 7-ročným programovacím obdobím MFF a politickými a strategickými prioritami Európskej únie nesúlad a po piaté, e, je tu program na podporu európskych hodnôt solidarity a na boj proti euroskeptickým e, stranám, ale ten rozpočet je skutočne nedostatočný. Ďakujem. Je ne vois pas Madame Makovej. Nous allons passer Nevidím tu pani Makove, teraz dane slovo pán Dura, nech sa páči. Áno, minútu budem hovoriť o téme, ktorá sa vám možno bude zdať menej zaujímavá. Ide o 3 miliardy eur. Európsky parlament to nemôže kontrolovať už v roku 2009 a to z dôvodu, že komisia a rada si posielajú túto loptu, ako keby to bol nejaký ping-pong. Rada odmieta dať účty Európskemu parlamentu a zase komisia odmieta uh, zainkorporovať rozpočet rady do svojho rozpočtu. Takže sme dnes, v podstate máme dnes situáciu, kde nemôžeme kontrolovať účty v momente, kde vlastne transparentnosť a informácie sú oveľa potrebnejšie ako kedykoľvek predtým. To znamená, výbor pre E, ústavné otázky, sa teší, že tu máme predstaviteľov všetkých troch inštitúcií, aby sa pokúsili nájsť zhodu, aby diskutovali s Európskym parlamentom, aby skončila táto situácia, ktorá je absolútne smiešná z pohľadu práv, právneho a škandálozná z pohľadu hospodárskeho, aby sme vedeli, aby sme skutočne nemali takú situáciu, že rozpočet a rody e, bude sa vymýkať z každej kontroly. Ďakujem pekne pani Ajala Sender za výbor pre turizmus. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. E, výročné správy e, účtovného dvora sú skutočne veľmi užitočné a na to sem teraz pri tejto príležitosti e, poukázať. Treba poukázať aj na postupy spoločného riadenia, to je dôležité najmä v poľnohospodárstve. Je tu riziko, že audity eh, ex ante môžu viesť k určitému zjednodušovaniu. Eh, takže eh, toto je dôležitá oblasť, v ktorej treba podniknúť nalihavé kroky. Prístup, o ktorom hovorila pani komisárka, je veľmi slubný. Ide tu o kontrolu jednotlivých postupov Návrh pani Dlabajovej je z tohto hľadiska veľmi užitočný a je to aj pragmatický e, prístup. Mal by, malo by to zlepšiť aj e, e, postupy tu v parlamente. Je takisto dôležité pokračovať e, v snahe vytvoriť e, takú politickú platformu, na základe ktorej môžu e, hlavy štátov zasiahnuť. Ďakujem vám. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegovia a kolegyne. V našom výbore sme sa venovali predovšetkým otázkou troch dohľadných orgánov. A, a vítame samozrejme, že Európsky účtovný dvor dal pozitívny nález. To znamená, že vlastne peniaze sa správnym spôsobom v týchto inštitúciách uplatnili. To samozrejme vítame, ale na druhej strane máme zase viacero bodov kritiky, pokiaľ ide o postup práce týchto inštitúcií a je zahambujúce, že jednej inštitúcii sa nepodarilo kreovať infraštruktúru takým spôsobom, aby vlastne reagovali a implementovali tie zákony, ktoré tu my príjmame a že vlastne teraz tu máme zákony o regulácii finančných trhov, ktoré musíme teraz posunúť. Pri ďalšej inštitúcii sa zistujeme, že je tu nedostatok práce, pokiaľ ide o veľké množstvo usmernení, ktoré sa vyprodukovali v tejto inštitúcii, že vlastne takýmto spôsobom môže zasahovať do finančných trhov. To znamená, je to viacero záležitostí, ktoré sme v našej správe naformulovali kriticky a dúfam, že procedúra absolutória nebude formálnym aktom, ale že prispieje k zlepšeniu pracovnej postupu predovšetkým pokiaľ ide o tieto tri agentúry. A ďakujem, vtedy by sme boli veľmi spokojní v rámci výboru EKON. A teraz v mene komisie pre rybolov dostane slovo pán Blanco López. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Európska kontrolná agentúra je kľúčová a rozhodujúca v tejto oblasti. Každý rok sa zlepšujú platby, 98 až 99 napríklad pokiaľ ide o rok 2014, to je dobré a tak ako vlastne tu máme aj ten príspevok, pokiaľ ide o reformy, ktoré boli urobené. Avšak máme málo personálu a finančné prostriedky boli takisto zmrazené. To znamená, potrebujeme finančné a prostriedky aj nový personál na to, aby tie úlohy, ktoré boli na tejto inštitúcie prenesené, aby tieto ich mohli re- realizovať. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Celer za, PP, za EPP. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Parlament je spolurozhodujúci, pokiaľ ide o rozpočtové konanie, to však znamená, že takýmto spôsobom musíme dbať aj o to, aby finančné prostriedky rozpočtu Európskeho, Európskej únie boli správnym spôsobom vynakladané o to viac, že väčšina rozpočtu vlastne sa implementuje v spolupráci s členskými štátmi. To znamená, nemali by sme sa báť poukázať na problémy v tých členských štátoch, kde sa objavia. Musíme ich pomenovať pravým menom, aby rozpoč aby fungovala vlastne kontrola nad rozpočtom v týchto štátoch, kde sú chyby. Ak budeme mať stanovený cieľ napríklad e, miery chybovosti, pokiaľ je uplatňovanie finančných prostriedkov na úrovni 2%, tak to máme stanovené, tak nemôžeme byť spokojní, ak e, miera chybovosti zo strany účtovného dvoru je stále oveľa vyššia a stále sa to týka tých istých štátov. V prípade finančných úprav alebo poberaní finančných prostriedkov niektoré členské štáty sú tri trojnásobnej rovine nad priemerom tak to znamená, že ide o číselné vyjadrenia, ktoré poukazujú na skutočnosť, že rozpočet nie je správnym spôsobom implementovaný a vlastne tie požadovania na navrátení peňazí v rámci finančných korektúr sú vlastne finančné prostriedky, ktoré neslúžia pre finančný a hospodársky rast a ďalšie pozitívne ambície. Preto vítame také korektúry aj vyváhanie peňazí, vrátenie finančných prostriedkov na to, aby sme ochránili rozpočet, pretože takýmto spôsobom vlastne chránime aj finančné prostriedky daňových poplatníkov Európskej únie. Ďakujem a teraz v mene socialistov dostane slovo pán Pirinsky. Nehovorí do mikrofónu rečník. Pani Georgieva, dámy a páni, ja by som chcel poukázať na tri veci. Poprvé, je veľmi dôležité zamyslieť sa nad spôsobom, akým sa uplatňujú finančné prostriedky daňových poplatníkov, Vníma sa to aj na úrovni tej chybovosti, na, ktorá, na ktorú sa to poukázalo. A preto vlastne tá miera chybovosti je tým hlavným indikátorom, pokiaľ ide o aktivity komisie, pokiaľ ide o rozpočet. Zároveň by ľudia, občania chceli vedieť, akým spôsobom sa zlepšujú ich možné vyhliadky ohľadne toho, či budú mať lepšie možnosti zamestnať sa, alebo či tu je nejaké zlepšenie, pokiaľ ide o jednotlivé rozpočtové aktivity, ktoré sú vykonávané zo strany Európskej komisie. A dovolte mi na záver povedať, že správa pani Dlabajovej je vlastne veľmi dobrým spôsobom, akým sa dá venovať pozornosť obom aspektom, ktoré sa týkajú vyhodnotenia aktivít komisie. Ja ďakujem ešte raz pani Labajovej v mene môjho postu tieňového spravodajcu. Ešte tu je jedna dôležitá vec, ktorú chcem spomenúť. Je to bod číslo 73 v tejto správe, ktorý v podstate znie tak, že európsky občania nerozumejú e, konceptu chybovosti a z tohto dôvodu vlastne ECA a Európska komisia by mali spolupracovať ohľadne metodológie, definície miery chybovosti. Potrebujeme jednotný postup pri výkazníctve a takýmto spôsobom budeme vedieť celkom konkrétne, že kto a ako vynaložuje finančné prostriedky. Ďakujem pekne teraz za konzervatívcov a reformistov. Dostane slovo pán Kužmuk, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, vážený pán predseda účtovného dvoru. E, v rámci prihlásenia sa k tejto téme o absolutóriu roku 2014 by som sústredil na okruh 3. Ide tu o agentúry, pretože to je veľmi dôležitá súčasť európskeho rozpočtu. Pokiaľ teda ide o výdavky v tomto, v tejto oblasti poukázal by som na dôležité problémy. Je tu veľká miera chybovosti, ktorá vlastne v kontexte platieb je na úrovni 4,4 a je vlastne porovnateľná s obdobím roku 2012-2013 v kontexte oblasti kohézie a poľnohospodárstva, kde vlastne je to na úrovni, 70, čo je vlastne 70 celkového rozpočtu, tak tam bola vlastne tá miera chybovosti na úrovni 6,3 e, Hoci teda E, nemôžeme sa vyhnúť vôbec všetkým chybám. Predsa len vidíme, že tá miera chybosti sa týka zhruba 5 miliard eur a táto suma rastie každý rok. Takisto je to nulová miera čerpania vo viacerých, vo viacerých oblastiach, pokiaľ ide o oblasť roč, ročné obdobie 2016-2020, a to kvôli neskorému schváleniu E, na patričných miestach a to môže mať takisto negatívny dopad na ďalšie čerpanie finančných prostriedkov neskôr. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pani Dlavajová za ALDE. Vážená pani predsednička, vážené dámy a páni, hovorím ako knihová spravodajkňa o téme absolutária. absolutária. Chcem sa poďakovať za dobrú spoluprácu všetkým tieňovým spravodajcom, ako aj spravodajkyni pani Šmitovej. Chcem sa vyjadriť, že som rada, že viaceré proky, ktoré boli zavedené do tejto správy, pokiaľ ide o obdobie 2013, je súčasťou textu absolutória. Na výsledek a výkonnosť nebo vyvozování záver. Pokiaľ ide o možné vyvodené závery a formulácie pre ďalšie obdobie, aj v, oblasti, aj v týchto oblastiach treba rešpektovať realitu. Pripúšťam, že realita sa mení, výrazne aj v podpore aktivít Európskeho rozvojového fondu. Navrhujem aj v prípade absolutória hospodárania Európskej komisie, aj v prípade Európskeho rozvojového fondu treba vyhodnotiť, či tie prostriedky idú do skutočných priorít. Podľa môjho názoru tu ide o dve oblasti. Problematiku migrácie a ochrany pred teroristickým rizikom. Nezvládnutie môže ohroziť všetky rozvojové aktivity, ktoré podporuje Európska únia. Málo peňazí treba alokovať tam, kde je najlepší prínos pre krajiny, ktoré to potrebujú v prospech Európy. Budúcnosť exist Európy stojí na hodnotách, na ktorých bola pred 70. rokmi založená. Uchovajme tieto hodnoty aj naďalej. Ich význam je stále silnejší. Ďakujem. Merci. Madame... Ďaká. Slovo má pani Kari. No. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať kolegom za veľmi dobré správy. Musím ale povedať, že sa tu šíri určitá beznádej. Pred rokom sme tu stáli rovnako a diskutovali o e, rozpočtoch a každý krát sa ukazuje to isté. Tá absurdita, že rada jednoducho na naše slova neodpovedá. Je absurdné, je to výsmev nielen nás, ale aj všeobecne občanov. My v Európskom parlamente by sme radi, by, by sme boli e, vo funkcii určitého strážnika pre občanov a dnes jednoducho môžeme len povedať, že komisia e, by mala byť otvorená, ale e, nemáme konkrétne odpoveď od nej. bez ohľadu na to, ako reagujeme, nič sa nedeje. To znamená, že sa nerespektujú, nerespektujú občania. Komisii treba uznať, že e, odviedla veľa dobrej práce, ale ešte stále zostáva e, veľa problémov. Stále je tu pri platbách pri vysoká e, chybovosť. Zažívame to, akoby zodpovednosť E, sa, aby, ako by to bola snaha preniesť zodpovednosť na iných. E, daňové prostriedky sa vyn nakladajú e, za takéto vysoké náklady. Teraz za zelených pán Šoltés. Ďakujem. Chybovosť, pokiaľ ide o Európsky rozvojový fond, je oveľa vyššia než povolená chybovosť. Je to už po tretí krát, kedy chybovosť je tu taká privysoká a my sme presvedčení, že väčšina chýb e, nemusela nastať, dostali by sme sa určite na 2% a týmto spôsobom by sme vedeli sa zamerať na úspech e, projektov. Regulérnosť e, by mali byť niečím, čo sa už malo dosiahnuť oveľa skôr. Treba ísť ešte o krok ďalej, treba žiadať o projekty, aby projekty boli e, zamerané na konkrétne ciele, aby zabezpečovali vývoj v regiónoch. Treba sa zameriavať na životné prostredie a na ľudské práva. Ďakujem. Teraz za EFTD pán Vali. Grazie, signora prezident. Ďakujem, pani predsednička. 150 miliard, e, to je rozpočet Európskej únie a e, samozrejme občanom treba e, preukázať nielen výsledky, ale aj absolútnu transparentnosť a tu v, tomto, v tejto správe sa požaduje zverejnenie výsledkov európskych fondov, či už sú to štrukturálne fondy a podobné, pretože e, mnohokrát e, sú to e, projekty, ktoré sú finančne náročné a nepotrebné. Hm, tie pravidlá sú predsa len príliš benevolentné, chýba transparentnosť, ako pripomína Európsky dvor auditorov Takže treba zamedziť nedostatku transparentnosti e, zdôvodnenej naliehavosťou projektov, treba e, zamedziť e, s tým súvisiacím podvodom. Otázka je, sú to nakoniec politické úplatky alebo skutočne potrebné investície. Takže v tomto toto, táto správa e, vyvoláva e, podobné otázky. EPSA. E, agentúra pre bezpečnosť potravín, upozorňuje na to, že treba lepšie analyzovať údaje o bezpečnosti a zdravotnej nezávadnosti potravín, vychádzajúc z vedeckých poznatkov a peer review. Ďakujem. Teraz e, za ENF pán Adio. Arch- Európska architektúra e, je komplikovaná, sú tu obrovské náklady, obrovské plýtvanie, neprehľadnosť, e, kontroly, vzdialenie od problematiky ľudí a národov. Tie isté chyby sa opakujú každý rok a chyby, ktoré sa konštatovali v minulosti, sa vlastne nikdy nenapravia. Jediná pozitívna vec je práca e, účtovného dvoru, ktorá umožňuje lepšie kontrolovať činnosť. Zostávajú ale otázky, hlavne k využitiu e, predsedu parlamentu prostriedkov po, počas volebnej kampane, tak ako to tu odznelo. Odpovede z jeho strany neboli jasné a je prekvapivé, že EPP a socialisti spolu po, e, podpíšu pozmenujúce otáz- návrhy, kompromisy k, k týmto Eh, tejto delikátnej otázke. Možno, že by sa do toho mal pustiť eh, Olaf, je môj názor. Slovo má teraz pán Epitedios. Ďakujem pekne. Úloha Centra pre kontrolu chorôb je veľmi eh, dôležitá a treba tu dostatok financí. Mám otázky Informoval vôbec niekto centrom o to, že e, aká tragická je situácia v Grécku e, na základe neludských e, úsporných opatrení EÚ, ktoré boli uvalené na grécky národ. Vie vôbec niekto, že situácia v zdravotníctve že zdravotníctvo takmer vlastne neexistuje. Na základe úsporných opatrení prostriedky chýbajú každý týždeň Šéfovia a e, nemocníc a lekári musia rozhodovať o tom, že určité e, služby sa krátia. Viete o tom, že nie je dostatok prostriedkov, aby sa kúpili liečiva a že zomierajú ľudia, pretože nie je dostatok liečiv. Viete o tom, že výdavky e, na materiál sa redukujú, že teda vlastne u základných materiálov sa škrtá ľudia zomierajú, viete, že je čoraz menej jedla, viete ďalej aj, že mnoho ľudí kvôli nedostatku prostriedkov sú odsudení na smrť a viete o tom, že umrtnosť v Grécku stúpla a väčšina úmrtí v Grécku e, je z dôvodu chrípky. Väčšina detí nie je očkovaná. Umrtnosť u detí obrovský narástla. Je aj čoraz viac predčasných pôrodov. To preto, lebo starostlivosť nie je dostatočná. Čo tu robí EÚ v tejto oblasti? Aby zabránila tejto novodobej genocíde e, Grékov, e, posie, posielajú sa sem imigranti z, z Turecka naopak. Slovo má na minútu a pol teraz pán Zdechovský. Vážená pani predsednička, dovolte, aby som vašim prostredníctvom poďakoval pani Inge Gressle a ďalším výboru e, KONT za výbornú prácu na správach. Odviedli sme výborný kus práce a kontrolný rozpočtový výbor začína byť jednou z najviac rešpektovaných e, výborov tohoto parlamentu. Rád by som tu spomenul dve veci. Poprvé, agentúru pre vonkajšiu činnosť, ktorej adresujeme množstvo e, odporúčení priamo pre pani e, Mogherini. Ide o štruktúru tejto agentúry. Podľa mňa táto štruktúra je príliš komplexná, neprehľadná a teda i kontraproduktívna. Kritizujeme, že oblasti, kde by malo dochádzať k rýchlým a jasným rozhodnutiam, sú ťažkopádne, chýbajú analýzy a sú príliš pomalé. Takisto kritizujeme náborové e, programy, sú zdlhavé, e, meškajú a takisto kritizujeme výber diplomatov len zo starých členských krajín, nepochádzajú z nových členských krajín. Za problematické považujeme i fungovanie zastupiteľských orgánov. A druhú časť e, prejavu chcem venovať kritike Európskej rady, ktorá dlhodobo odmieta sa spolu podielať na absolutóriu. Preto by som bol rád, keby i komisia prispela k tomu, aby sme našli riešenie tohoto dlhodobého problému, kedy absolutórium Európskej rady a Rady Európy sa neudeluje z dôvodu nespolupráce. Ďakujeme, slovo má na minútu pán Liberacký. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážená e, pani komisárka, vážený pán predseda. Začnem vetou e, od pani Dlabalovej, ktorá povedala, že absolutorium možno použiť na politické hry. Tiež chcem hovoriť o správe pána eh, Pipera. Chcem mu poďakovať za výbornú spoluprácu. Čo povedal je, že hodnota a význam práce Európskeho parlamentu sú veľmi dôležité. Komisárka spomenula význam e, merania indikátorov, chybovosť a politické ciele, ktoré by mali všetky poprepájené Absolutórium Európskeho parlamentu a chybovosť je 0,5%, minulý rok to bolo 1%, takže je to zlepšenie. E, povesť parlamentu je le- čoraz lepšia. Svoju vďačnosť pánu predsedovi e, Šulcovi a pánu Klausovi Vilovi vyjadrujeme zliedkavo. My sme inštitúcia, ktorá poskytuje e, absolutorium, ale aj my by sme mali ísť dobrým príkladom. Pán Gebrandy, chcem poďakovať všetkým spravodajcom za vynikajúcu prácu, ktorú odviedli. Chcem e, poďakovať za prítomnosť komisie, účtovného dvora a e, holandského predsedníctva. U mňa ide e, o absolutorium rozpočtu parlamentu. Bohužiaľ musím konštatovať, že náš vlastný predseda nie je prítomný napriek tomu, že my ako parlament udelujeme e, absolutírium našemu predsedovi. Chcem e, apelovať ešte raz na to, aby bol prítomný. Máme problém s tlmočením niektorých kabín. Už je to v poriadku? Môžete prosím pokračovať, pane. Mám pokračovať alebo za... Ešte chcem zdôrazniť opakovane, že mi je naozaj veľmi ľúto, že predseda nášho parlamentu nie je prítomný, pretože my udelujeme absolutórium predsedovi. Dúfam, že to posolstvo bude posunuté. Som holandian a pri minulom volebnom boji som si všimol, aký e, zraniteľný sme ako európska inštitúcia. V Holandsku E, e, tá rozprava e, <coughs> sa lámala na jednom percente, kde išlo o hm, náklady na chod kancelárii poslancov. Hm. My ako parlament sme transparentní, pokiaľ ide o výdavky. Pred dvoma rokmi sme sme prijali uznesenie s prozbou na generálneho tajomníka o, o, o určitom dojednaní e, kontrolovať naše paušálne e, výdavky. K tomu však nikdy nedošlo. Znova je tu e, pozmenujúci návrh, ktorý sa tohoto týka. Chcem poprosiť, aby za to hlasovali nielen kolegovia, ale aj predsedníčku chcem poprosiť, aby tento rok sa to využilo. Ďakujem. Príjmete prosím pán Gebrandy otázku, otázku pána Liberackého formou modrej kartičky. Nech sa páči pán Liberacký. Pane Gerbrand, ja mám pýtanie. Skoro pán zvraca... Áno, e, mám otázku. Vy sa e, obraciate na pána Šulca ohľadom e, e, kandidátov, ale mali by ste podobnú otázku adresovať aj na predsedu svojej skupiny, pána Uh, mr liberadzki maybe it was because i was talking in dutch but i ja som hovoril po holandsky ale ja som nekritizoval pána predsedu ja som nehovoril o pánovi Šulcovi ja som e, nekritizoval e, ho preto, že by bol jedným zo e, kandidátov by bol jedným zo eh, čelných kandidátov. Ja sa totiž domnievam, že predseda tohto eh, parlamentu by jednoducho mal byť prítomný na schôdzi, ktorá sa týka absolutória eh, tohto, tejto ustanovizne. To vôbec nesúvisí so žiadnym politickým zameraním alebo príslušnosťou. Podľa mňa to je všeobecný princíp. Predseda tohto parlamentu by mal byť zodpovedný a mal by byť prítomný.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 Áno, pani Ajala, myslím si, že to je dôležité, ale ja už opakujem toto roky a roky, celé roky a domnievam sa, že vzhľadom na to, že toto je náš parlament a e, my tu e, veľmi často kritizujeme zvyšok sveta a ostatné inštitúcie, že môžeme kritizovať aj seba a že by sme to mali robiť častejšie a pozerať sa na to, čo sami robíme. E, ale súhlasím s vami. Javor. Pán, pán má slovo. I would like to talk about... Áno, e, ďakujem. Ja by som chcel hovoriť o absolutóriu ako tieňový spravodajca EFSA. Ehm, ten e, škandál, e, ktorý sa týka prepravy zvierat a podobne, je v rozpore so záujmy EFSA. Myslím si, že by sme skutočne nemali e, poskytnúť absolutórium e, tejto agentúre, kým sa tento konflikt nevyrieši. Potom e, absolutórium pre parlament. Európsky parlament poukazuje na rôzne škandály, LuxLeaks, Niklis a podobne, ale na druhej strane poslanci parlamentu sa nesprávajú plne transparentne, e, keď ide o ich vlastné výdavky, e, e, vrátanie všeobecných výdavkov. Jednoducho je to netransparentné. My musíme byť úplne transparentní, aby sme boli dôveryhodní a nemôžeme len ukazovať prstom na ostatné inštitúcie, ale musíme sa pozrieť aj do vlastných radov. Ďakujem, pán Anemans. Ďakujem. E, samozrejme, e, treba využiť e, túto príležitosť, aby sme diskutovali aj o vlastných aktivitách a vlastnej práci. My sa neustále dožadujeme väčšej jednoty, ktorá by mala vyriešiť všetky problémy, ale ako vidíte, až takto nefunguje. Pozrieme sa na krízu eurozóny alebo na migračnú krízu. Čoraz viac ľudí s tým nesúhlasí a e, chcem poukázať na to, e, akým spôsobom e, ten, tento parlament reagoval na výsledok holandského referenda Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Doč, máte slovo na minútu a po... Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy a páni, vážení kolegovia. Hovoríme tu o e, absolutóriu agentúr a chcel by som sa srdečne poďakovať e, spravodajkyni, ako aj tieňovým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu, pokiaľ ide o absolutórium agentúr táto procedúra je špeciálnou procedúrou tohto roku, pretože vlastne poprvýkrát sa tu objavilo, že výbor pre kontrolu rozpočtu navrhuje urobiť absolutórium pre všetky agentúry. Všetky agentúry dostali prehlásenie o spôsobilosti a takisto sa objasnili otvorené otázky, ktoré sa týkajú absolutória. Pokiaľ ide o finančnú situáciu agentúr, táto situácia sa v ostatných rokoch zlepšila a ak budeme porovnávať porov... výsledky toho absolutória s predchádzajúcimi rokmi, tak uvidíme, že tu je pozitívny vývin situácie. Ide tu o spoločný postup a myslím si, že takýmto spôsobom je tu aj transparentnejšia štruktúra agentúry, Napriek tomu nemôžeme opomínať skutočnosť, že účtovný dvor tu má pripomienky vo vzťahu k niektorým agentúram a tieto agentúry slúbili, že tieto problémy odstránia. V nasledujúcich rokoch sa budeme musieť sústrediť na to, aby sme posilnili účinnosť práce agentúr a ak budú potrebovať pomoc, tak my im túto pomoc poskytneme. Ja podporujem roz- absolutórium pre agentúry. Ďakujem veľmi pekne. Teraz zostane slovo pán Poche. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ja by som e, sa ešte chcel vyjadriť rozpočtovému absolutóriu pre spoločné podniky Európskej únie. Tento rok o tom rozhodujeme a napriek niektorým e, nezhodám s pánom spravodajcom E, sa v prípade Kinsky Excel a ďalších dvoch naše pozície zblížili. E, ide tu o jeden z najväčších energetických projektov na svete, na ktorom sa okrem Európskej únie podielajú ešte ďalšie e, štáty. Európska únia prostredníctvom Infoge Energy, čo je jeden z najdôležitejších partnerov. Ide tu o vytvorenie tzv. tokomatu, to znamená predstúpeň na komerčné využitie termonukleárnej fúzie v komerčnom e, v komerčnej oblasti. Toto je nadpriemerne technologicky náročná záležitosť. Ja som si vedomý technických e, problémov a nerealistických plánov týkajúcich sa rozpočtov, ale domnívam sa na druhej strane, že nové vedenie môže v túto chvíľu priniesť nové riešenie, nový akčný plán a takisto aj nový prístup a dúfam, že to bude e, vyhodnotené v septembri pri udelení absolutória Pán je ďalší rečník. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som sa v mene politickej skupiny ALDE poďakovať predsedovi účtovného dvoru. Chcem mu poďakovať za vynikajúcu správu, ktorý je veľmi, ktorá je veľmi dôležitá pre náš parlament. Ďakujem pekne aj pani Dlabajovej z našej politickej skupine, pretože svojou správou poskytla eh, dôležité informácie, a politická skupina podporuje našu všeobecnú snahu lepšieho vynakladania finančných prostriedkov. Inovácia, rast, infraštruktúra a ostatné si vyžadujú vy... finančné prostriedky a preto by sa peniazmi nemalo plitvať, treba ich správne vynakladať. Aj tu poukázal na viaceré nedostatky účtovný dvor a tieto musíme odstrániť. Ale predovšetkým sa chceme uberať smerom k rozpočtu, ktorý sa bude sústrediť na výsledky, performance-based budgeting a chceme sa poďakovať pani komisárke za jej zasadzovanie sa a chceme ju pozbudiť ešte viac, aby konsekventne bojovala v rámci komisie e, za tento náš cieľ. Očakávame návrh pilotných projektov, ako tieto môžeme implementovať, aby sme spoločne mohli diskutovať o tom, ako sa dá lepšie robiť rozpočet v takomto modernom prostredí. Mali by sme ako parlament aj sami začať brať vážnejšie účtovný dvor, pretože mimoriadne správy by mali mať v odborných výboroch väčšiu hodnotu, väčšiu prioritu. Tu sú dôležité odvolávky, pokiaľ ide o pracovné skupiny týkajúce sa Grécka a ďalších problémov. Ak budeme lepšie spracovať tieto informácie, tak budeme aj lepšie vynakladať finančné prostriedky. Ďakujem pekne. Pán Sarvama dostane slovo. Nech sa páči, minúta a pol. Ďakujem, pani predsednička. Eh, úlohy Európskej eh, únie sa eh, rozširujú a všetky orgány ako parlament a podobne takisto nadobúdajú čoraz väčší význam pre daňovníkov Európskej únie. Ale prečo je absolutórium tak dôležité? Je dôležité preto, lebo Európsky parlament je jediná európska inštitúcia priamo volená občanmi a preto máme e, túto kľúčovú rolu pri dohľade nad využívaním e, peňazí do e, daňových poplatníkov. Musíme zabezpečiť transparentnosť finančného riadenia a takisto aj demokratickú zodpovednosť voči našim daňovým poplatníkom. Musíme e, tak tým pádom zvyšovať e, dôraz na e, výkony a zároveň pripúšťať aj chyby, ak sa niečo nepodarilo a napraviť to. Ale najdôležitejšie je, že treba posilniť rolu parlamentu v celom procese. Toto sa často prehliada a nedostáva sa parlamentu teda tej inštitucionálnej roli a dôležitosti, ktorú si zasluhuje. A tým e, vlastne podkopávame autoritu e, to, to nielen tohto parlamentu, ale aj celej únie. Ďakujem. Ďakujem, pán Saroma. A teraz e, pani Kadenbach, jedna minúta. Vážený parlament, chcem sa poďakovať účtovnému dvoru za dobrú spoluprácu, spoluprácu, ako by sme si boli želali aj s radou. Ako už aj v predchádzajúcich rok porúča kontrolný výbor pre rozpočet, aj teraz e, odporúča tento výbor, aby sme absolutórium najprv odročili. Ako aj v predchádzajúcich rokoch, toto rozhodnutie Európskeho parlamentu sa deje na základe nedostatočnej ochote spolupracovať zo strany rady, ktorá, pokiaľ ide o, o absolutórium, pristupuje k problému inak. Rada už celé roky sa zdráha poskytnúť informácie a podklady, ktoré by viedli k plynulému udeleniu absolutória. V zmysle transparentnosti aj vo vzťahu zodpovednosti k občanom a vynakladaniu finančných prostriedkov by sme si želali, ak by rada prijala skutočnosť, že celý európsky Rozpočet si vyžaduje kontrolu cez ekonomicky, cez e, e, odborne erudovanú inštitúciu, ako je účtovný dvor. Ďakujem pekne. Ďalší rečník dostane slovo na minútu. Nech sa páči pán Ili. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, kolegovia a kolegyne. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi Voganovi za predloženie správy absolutóriu pre agentúry je to na úrovni 1,9 miliardy eur. Tieto agentúry majú kapacitu zhruba na úrovni 10 tisíc osôb. Snaha prikloniť sa k výkonnostnému rozpočtu a približiť sa k miere výkonnosti, e, posilnenia výkonnosti a potenciálu týchto agentúr. Treba dodržiavať princípy a treba sa snažiť o dosiahnutie pridanej hodnoty, identifikovať možnosti zlepšenia a uplatniť ďalšie zlepšené modely v práci agentúr. Pokiaľ ide o transparentnosť v rámci štruktúr, ktoré míňajú peniaze daňových poplatníkov, kontrola je na mieste. Navyše, agentúry urobili konkrétne kroky k reformám a k zlepšeniu, predsa len je tu ešte potenciál k zlepšeniu. Pokiaľ ide o oznámenie, je tu potreba na to, aby agentúry ďalej posilnili svoju snahu v oblasti komunikačnej politiky. Treba robiť osvetu, aby občania boli správne informovaní. Treba sa sústrediť na zásluhy a treba ďalej zlepšiť e, kroky vo viacerých oblastiach. Treba jednoducho aj naďalej tlačiť na to, aby agentúry lepšie fungovali, aby využívali štruktúry, ktoré sú dôležité na to, aby sa implementovala politika Európskej únie. Ďakujem pekne, pán Ali. A teraz zostane slovo pani Gressle. Máte minútu a pol. Vážená pani predsednička, vážený pán predseda účtovného dvoru, vážená pani komisárka, pán Kaldera, tešíme sa, že ste medzi nami. Chcem sa poďakovať holandskému predsedníctvu za to, že prišli. Málo kedy tu máme ministrov obrany, nie som si celkom istá, či sme zanechali nejaký hlboký uh, vplyv ale v každom prípade chceme sprostredkovať našu vďaku za to, že pani ministerka prišla a holandské predsedníctvo je v tejto oblasti veľmi aktívne a preto ďakujem. Pokiaľ ide o to, čo povedal pán Kaldera, že potrebujeme väčšiu účinnosť, ja som tento rok v rámci rozpočtového konania, pretože človek sa zamýšľa nad týmito cenami, som udelila cenu lobby. V mojich očiach si to zaslúžia tlmočníci tohto parlamentu, ktorí sa skutočne bránili proti snahám vniesť efektívnosť do ich práce a preto by som chcela uznať prácu pána generálneho tajomníka. To je presne to, čo potrebujeme, snahu uh, byť ešte účinnejší v týchto oblastiach. Chcem uh, s mojim kolegom povedať, že nie je kľúčové sa stať eh, takýmto hlavným lobbystom v týchto oblastiach. Ja celkom dobre chápam, že sa to nepáči všetkým, ale týka sa to pre všetkým rozvojovej pomoci, Dúfam, že všetci na svete si všimli, že rozvojová pomoc je už mŕtva, ale my sme si to neuvedomili, potrebujeme viac odvahy, potrebujeme väčšiu snahu k zmeniam. musíme Máme tu tlaka z generálneho riaditeľstva DEVKO, máme tu ďalšie problémy, potrebujeme informácie, ktoré máme k dispozície, musíme ich spracovať, inak budeme nedôveryhodní. Chcem apelovať na komisiu, aby zapracovali všetky konkrétne uh, kroky, Nemôžeme sa uberať cestou, že e, odnímeme e, dobrú reputáciu Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník, pán Novakov, máte minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, kolegovia, kolegyne, dámy a páni. Ja si uvedomujem, že nás tieto čísla prekvapujú, ale je úplne normálne, že miera chybovosti môže na konci obdobia narásť, ale Nemali by sme byť príliš podozrievaví, pretože je úplne jasné, že ak sme v časoch rozpočtového absolutória, tak si uvedomujeme, že e, sú to inštitúcie, s ktorými sa dá spolupracovať dobre, ale ja si želám nasledovné. Chcel by som, aby v budúcich rokoch sme sa sústredili predovšetkým na tie nezaplatené záväzky. Iba takýmto spôsobom môžeme dosiahnuť ciele Európy 2020. Ja sa snažím o to, aby sme podporovali princípy demokracie aj ďalej a chcem, aby to videli aj ľudia, ktorí žijú v Európskej únii. Podarí sa nám to, ak využijeme európske prostriedky lepším spôsobom. A tí, ktorí sa snažia dobre fungovať a dostávajú na to peniaze z Európskej únie, musia byť podporovaní. Pokiaľ ide o legislatívu o verejnom obstarávaní, treba povedať, že napríklad v prípade Bulharska v roku 2015 Bulharsko čerpalo finančné prostriedky z Európskej únie veľmi dobrým spôsobom. Ďakujem veľmi pekne a teraz pristúpime k uh, spontánnej rozprave. Každý má k dispozícii jednu minútu. Nech sa dostane pani Šojdrová. Ďakujem pekne za slovo, vážená pani podpredsednička. Ja, kolegovia a kolegyňa, som sa prihlásila k absolutóriu rozpočtu Európskeho parlamentu za rok 2014 preto, aby som podporila filmovú cenu Lux Film Prize a jej ďalšie financovanie Chcela by som poukázať na to, že výdavky na organizáciu filmovej ceny sa v roku 2014 znížili na 391 500 eur. Ide o finančné prostriedky, ktoré tu máme na hodnotenie filmov, titulkovanie, výrobu kópy aj na záverečný ceremoniál. V roku 2014 boli finančné prostriedky navýšené o 193 tisíc eur na propagáciu tejto ceny. Táto propagácia je spojená s premietaním vo všetkých 28 krajinách a tejto projekcii sa vlastne zúčastnilo viac než 35 tisíc divákov a to zdarma. Celkovo teda výdavky v roku 2014 sa pohybovali zhruba na úrovni 5000 eur. Treba povedať, že tieto finančné prostriedky sú vynakladané na podporu produkcie európskej filmovej tvorby s témami, ktoré podporujú európske hodnoty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Marias, ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Máme agentúru, máme iba jedinú agentúru v Grécku. Vynaložili sa milióny eur na podporu tejto agentúry. Naša agentúra má moderné moderné vybavenie, ale bohužiaľ tu pracuje iba 10 ľudí v tejto agentúre a operačné centrum teraz bolo predložené do Atén, hoci grecké úrady urobili všetko preto, aby sa táto agentúra sústredila na Heraklione. V marci napríklad výbor podporil e, správu tejto agentúry a vlastne sa odpísal Heraklion, pretože sa to preloží do iného miesta. Pravdepodobne sa to neskôr preloží do Bruselu. Od roku 2015 som poslancom a pochádzam z Heraklionu a snažím sa zasadzovať. A minulý týždeň napríklad niekto prišiel medzi nás do Európskeho parlamentu a ironicky sa choval voči poslancom. Pani Georgieva, musíte to preskúmať, čo sa vlastne v tejto agentúre deje. Ďakujem pekne, ďalší rečník. Danke, Frau Vorsitzende, Herr Rechnungshofpräsident, Frau Ďakujem pekne. V tejto dnešnej diskusie hovoríme o absolutóriu pre 30, 53 aktérov. Zameriam sa na agentúry. E, vzhľadom na správu účtovného dvoru máme výborný základ a táto správa hovorí o slabinách u finanč, poskytovaných finančných pomoc, pomociach e, chybové a netransparentné a neefektívne postupy u piatých agentúr boli stanovené výrazné nedostatky. Európsky inovačný a technologický inštitút Frontex, ekologická agentúra, e, potravinová e, agentúra Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. 92% e, prostriedkov smeruje na tieto agentúry. Takisto nedostatočne e, naponúkali e, alternatívy e, súkromného financovania, aby zvýšili svoju účinnosť. Preto žiadam reformu finančných pomoci. Ďakujeme, pán Polčák. Ďakujem, pani predsedkynia, za udelenie slova. Predovšetkým ma teší, že i vďaka činnosti výboru tieňových spravodajcov došlo k okoreneniu tejto správy citujem nášho tieňového spravodajcu, ktorého si veľmi vážim. Chcem sa venovať o neskoreniu pladieb. To sa objavuje na viacerých miestach v tejto správe a podľa mňa práve o neskorenie je e, nielen viacročných fondov v rámci politiky ko, v súdržnosti je oprávnene kritizované. V absolutóriu je tiež treba povedať, že i o neskorenie priamých pladieb, vôbec pladieb, na ktoré majú príjemci nárok, to je, veľmi ohrozuje vieryhodnosť e, Európskej únie ako celku. K tomu by dochádzať nemalo. V rámci regionálneho výboru sme to opakovane kritizovali a mňa veľmi teší, že i v tejto správe sme na to prihliadli e, nielen v politike súdržnosti, i na iných miestach u organizácií humanitárnych či u iných projektov. Ďakujeme. Slovo má pán Kelly. Ďakujem. Je veľmi dôležité, aby Európsky parlament mal dohľad nad rozpočtom, aby sledoval, aby sa dobre používali verejné prostriedky, transparentnosť a rozpočet založený na výkone. Hovorilo sa tu i o pilotných projektoch a to je oblasť, na, na, sa, na ktorú sa naozaj treba zameriať najmä pokiaľ ide o naše záväzky v rámci COP21. Pán e, Juncker povedal, že budeme svetovým lídrom u obnoviteľných energií a tu sú pilotné projekty teda dôležité. V krátkosti chcem tiež spomenúť ďalší e, bod, ktorý je v programe a to sú vlastné zdroje. Za posledný mandát sme o tom veľmi e, diskutovali, ale v tomto mandáte to nejak zmizlo. Členské krajiny pravdepodobne zvýšia, zvýšia svoje príspevky do EÚ a dopyt bude narastať, takže sa treba pozrieť na vlastné zdroje ako zdroj riešenia. Ďakujem. Teraz sme na konci spontánnych prejavov. Teraz má slovo teda pán Caldeira. Ďakujem pekne. Rád by som poďakoval za pekné slova, ktoré e, e, ste smerovali na účtovný dvor. Vítame všetky e, návrhy budúcej správy alebo budúcej auditorskej činnosti. Je tu požiadavka pokračovať v našom prístupe, robiť audit implementácie stratégie 2020. Berieme na vedomie poznámky spoločných podnikov, pokiaľ ide o viac informácií, ale je tu aj bod, kde by som chcel zdôrazniť, že odporúčanie, e, ktoré navrhuje, že otázka e, chybovosti je metodologický problém, ktorý by e, mala vyriešiť komisia a súdny dvor. To nás nepovedie nikam vpred. Problém, ktorý treba riešiť, je riešiť e, podstatu e, problému. Tu vítam od, e, odkaz pani Georgievi na otázky rizik, rizik. Tí, ktorí navrhujú zákony, tí, ktorí sa dohodujú na programoch a projektoch, ktoré sa majú financovať, musia od začiatku zistiť, E, aké je rizik, miera rizikovosti, kam chceme smerovať. E, auditorov sa na to nepýtajte. Oni len identifikujú, či je tu materiálna e, úroveň chybovosti. Takže berieme si, ak sa pozrieme na tieto ako riešenie, metodologickú otázku medzi manažermi a auditormi, nebudeme napredovať vpred. Otázka je, že treba rozvinúť nový prístup, pokiaľ ide o investície do budúcnosti. A toto je výzva, ktorú my ako nová inštitúcia zdieľame s ďalšími. Tu sú tri možné e, postupy, kde e, chceme konať a vítame výzvu rady, aby sme prispievali k viacročnému strednodobému revidovaniu. E, vítame možnosť poskytnúť naše stanoviska. Myslíme si, že je to dôležitý moment. Takisto si myslíme, že tu ide o viac e, zamerania na výsledky. Prispievame ako auditor práve v tomto kontexte. Takže z našej strany určite budeme prispievať k tomuto dialógu, ten, ktorý musí e, viesť ku konkrétnym akciám a umožniť to, aby budúcnosť naozaj viedla k lepšiemu finančnému spravovaniu a v lepšej miere zodpovednosti pre všetkých e, občanov. Ďakujem. Ďakujeme, pán Kaldera. A teraz má slovo pani komisárka, pani Georgieva. Máte slovo. Ďakujem. Na úvod som e, použila o dve minúty viac, tak teraz budem zase stručnejšia. Len tri body. Poprvé, Chcem vyjadriť vďačnosť za dnešnú rozpravu, za nadnesené otázky, ako i za veľmi špecifické otázky, aby sme e, sa zamerali na to, či ono. My naozaj veľmi e, pozorne budeme reagovať na komentáre, ktoré tu dnes zazneli. Pracujeme e, na nadviazaní e, na uzneseniach o absolutóriám v roku 2014 a po letnej prestávke budeme hovoriť o tomto roku a potom ešte tri vypočujúci komentáre, ktoré tu zazneli. Musíme samozrejme pokračovať. Musíme sa pozerať na korektívne a prevenčné e, kroky na strane chybovosti táto práca pokračovať musí. Budeme pokračovať tiež v spolupráci s účtovným dvorom s cieľom zodpovedať, ako najlepšie integrovať to, čo sme sa naučili. Pán Kaldera by tomu nerozumel, ak by som to nespomenul a budeme sa naďalej pozerať na viacročnosť našich programov. Chceme byť opatrní a zabezpečovať, že môžeme po dlhšie obdobie dosiahovať najlepšie možné výsledky na e, chybovosť. Súčasne však sme veľmi vďační tým, ktorí hovorili o uznaní toho, že členské krajiny e, a že my v komisii si počíname dobre, svojej správe i účtovný dvor uznáva, že môžeme nadviazať na to, čo robíme dobre a využiť to na generovanie e, replikácie dobrých e, praktík, aby boli najlepšie praktiky vlastne každodennou praxou. Chceme spolupracovať s parlamentom, s radou, Môžete rátať s pomocou mňa a moje, mojich zamestnancov. Budeme k dispozícii v týchto diskusiách. Bude to e, proces, ktorý bude pokračovať. Nebude to len jeden e, náznak tu v tomto parlamente. Ďakujeme e, za záverečné slova. A teraz ešte sa ujmú slova jednotliví spravodajcovia. Najprv pani Dlabajová, a to na dve minúty. Vážená pani predsednička, kolegovia, do tretice dobrý večer. Ďakujem za všetky konštruktívne pripomienky, názory a za podporu. Verím, že zajtra pri hlasovaní obstojím v tejto výzve a dokončíme absolutórium. Ďakujem celému týmu, sekretariátu Výboru pre rozpočtovú kontrolu, aktívnu účasť za ich oporu. Gratulujem spravodajcom z Výboru pre rozpočtovú kontrolu za ostatné absolutória a ďakujem spravodajcom stanovísk. Za, ďakujem za spoluprácu s ostatnými odbornými výbormi, bola vynikajúca. Tiež ďakujem pani komisárke a pani Georgieve i predsedovi Európskeho účtovného dvora. Mojou snahou pri práci na absolutóriu bola transparentnosť, objektivita, respektovanie finančných záujmov celej EÚ a občanov. Teší ma, že tento prístup sa odrazil vo finálnej forme textu. Ocenila by som, keby na to nadviazala tvorba i novej správy o absolutóriu, správy, ktorá sa začne e, vytvárať už o niekoľko mesiacov. Poteší ma, ak navrhnuté opatrenia sa premietnú do činnosti výboru pre rozpočtovú kontrolu a ak to ovplyvní prácu ďalších výborov Navrhujem záverom, aby sme posilnili dialog medzi našimi inštitúciami, aby sme trvali na e, follow-upe, aby sme aktívne pracovali v pracovných skupinách pre rozpočet zameraný na výsledky, aby sme prípadne našli možnosť kontinuálnej kontroly európskeho rozpočtu, hospodárania komisie, tak ako tu je u európskeho semestru, ktorý je založený na celoročnej súčinnosti a má pevné termíny daňových povinností. Len tak môžeme v budúcnosti predchádzať problémom, opakovaným problémom s, chybovosťou a kauzám, ktoré vierohodnosti EÚ neprispievajú. Snáď môj text prispieje k tejto vízii. Ďakujem ešte raz úprimne všetkým aktérom, ktorí reprezentujú celé spektrum inštitúcií, že sa aktívne podielali Teším sa na zajtrajšie hlasovanie. Eh, Ďakujeme pani Schmidt. Vážený pán predseda, pani predsednička, odznelo tu veľa. Len krátka reakcia. Ako spravodajkyňa chcem zdôrazniť, že nesmieme bojovať len proti e, prí, príčinám E, migračných problémov, ale mali by sme i rýchlo a flexibilne reagovať. Nejde tu o to, nejde tu o to e, sa e, stavať k tomu, čo sa neosvedčilo e, obranne. Ide o to, aby prostriedky, daňové prostriedky na rozvoj sa používali zmysluplne za svoju správu e, a prácu na nej sa chcem poďakovať všetkým spolupracovníkom. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz má slovo. E, držali ste sa dobre času. Teraz má na dve minúty slovo pán Píper. Ďakujem. Ďakujem i za podnety a kritiku k mojej správe. konštatoval som naozaj prekvapenie u administratívy, pokiaľ ide o vodičov, bezpečnostné služby, prechod na internalizované služby. Sú tu pozmeňujúce návrhy k mojej správe, ktoré idú opačným smerom a preto som to dnes ešte pomenoval v zásade administratíva tu smeruje správne. Potom téma e, e, nezávislosť E, mandátu. Ďakujem tu za podporu. Musím ale na adresu liberálov na pána Gebrandyho povedať, keď e, správu absolutória a volebný boj doma e, za, zamedziť, z, zacielite len na e, paušálne výdavky a inak už na nič iné, tak je to naozaj bieda, e, vizitka biedy. E, tu by malo byť viac než toto E, zamerať sa na túto tému a ešte kritizovať za neprítomnosť pána Šulca, položiť mne otázku a odísť. Pán Gebrandy, na budúce prosím, by som vychádzal z toho, že trošku budete mať odvahy a že si vypočujete aj odpoveď na vašu otázku. Ešte posledná poznámka. Pani Gresle to už naznačila. Zaoberali sme sa e, penziami, tlmočníkmi, politikou budov, všetkým možným a všetci tu v Európskom parlamente má obrovskú silnú lobby sporiť, ale nie u nás. Keď, tak e, vždy, keď súvneme, tak potom ako do, do, výbor pre kontrolu rozpočtu nič nedosiahneme, takže ešte raz chcem poďakovať tým, ktorí tu určité pozície s nami prestáli, dotiahli a naozaj i zlepšili je mi ľúto, že e, jednotlivé záujmy inštitúcií a pracovníkov tvoria to absolutórium. My by sme si mali zastávať svoj názor. Ďakujem. Čarnecký. Ďakujem. Takže teraz pán Čarnecký. E, ďakujem, pani predsednička. Pani e, komisárka, pán e, predseda hm, dvora auditorov, e, vážení zástupcovia holandského predsedníctva, budem hovoriť po polsky a chcem hovoriť o spolupráci parlamentu s Európskym dvorom auditorom. A musím povedať, že táto spolupráca s účtovným dvorom je oveľa lepšia než v minulosti pred 6-7 rokmi. Myslím si, že teraz už vytvárame jeden tím, tím auditorov a e, toto je veľmi dobré posolstvo pre e, daňovníkov v Európskej únii a všetkých ostatných, ktorí chcú, aby sa európske finančné prostriedky vynakladali účelne. Okrem toho chcem ešte hovoriť o tom, že by e, sme skutočne mali postupovať jednoznačne, pokiaľ ide o e, činnosť e, služby pre vonkajšiu činnosť, ale potrebujeme ešte stále určité geografické kvóty. To je pochopiteľné, pretože stále počúvame, že e, má, je 128 e, vedúcich e, delegácií e, zastúpení Európskej únie a je v podstate len 20 týchto vedúcich delegácií z nových členských e, e, krajín Európskej únie. Toto je teda e, veľký nepomer podľa mm, počtu obyvateľov Polska. aby sme mali mať 11 veľvyslancov, máme ich len 4. Takže to je veľký nepomer a to samozrejme platí aj pre ostatné nové členské krajiny. Ale nejde tu len o e SVČ. Podobná situácia existuje aj v iných inštitúciách. V parlamente to nie je také zlé, ale napríklad na rade je to úplne najhoršie. Keď už hovorím o Európskej rade, mám e, skutočne pocit, že každoročne v podstate pozorujeme e, tú istú hru. Sťažujeme si na radu, Sťažujeme si na to, že nie je politická vôľa na jej strane. Stále opakujeme to isté a máme pravdu, lebo my máme vždy pravdu. Takže hovoríme o tom, ale e, žiadna odpoveď neprichádza a e, v podstate to k ničomu nevedie tento spôsob komunikácie. Takže E, treba zaujať e, pevnejší e, postoj. Nie predsa možné, aby tieto inštitúcie nespolupracovali. Ďakujem vám. A teraz má slovo pán Vistesen dve minúty. Ďakujem pekne. Rozpráva je veľmi dlhá a komplikovaná, ale dúfam, že nás posunula dopredu. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom za to, že mi pomohli, aby sme sa dopracovali ďalej v našich správach a chcem sa poďakovať aj tým spravodajcom, ktorí, kde som vlastne bol spravodajcom ja. Ja túto správu za absolutórium považujem za objektívnu a celkom jasne poukázala na to, čo je potrebné. Poukazuje na to, že my ako Európsky parlament kontrolujeme celkom konkrétne, akým spôsobom sa daňové prostriedky daňových poplatníkov využívajú Ide nám o to, aby tu ani neboli žiadne tabuizované oblasti. Snažíme sa všetko skontrolovať a samozrejme dalo sa možno postupovať ešte prísnejšie, ale myslím si, že pokiaľ ide o Európsky parlament, je veľmi dôležité dodržiavať čo možno najvyšší štandard, ktorý očakávame aj od ostatných. Možno v tejto oblasti ešte máme priestor na ďalšie zlepšenie. Ďakujem pekne za rozpravu, ďakujem komisii, účtovnému dvoru za dobrú e, základnú prácu, ktorú urobila v kontexte našej správy a dúfam, že zajtra pri hlasovaní sa táto politická línia ďalej potvrdí. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. A teraz sa dostávame ku koncu spoločnej rozpravy a